Bene. Cominciamo questo incontro del pomeriggio. Začneme naše popoludňajšie zasadnutie. Najprv by som chcela poďakovať pani komisárke Nelly Kroos za to, že prišla medzi nás tu popoludní. Pani Nelly Kroos je podpredsednička Európskej komisie a komisárka pre štrukturovaný dialog medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou v rámci oblasti, ktorá je, bola zverená. Máme k dispozícii jednu hodinu na túto diskusiu. Začneme hneď s tým, že odozdáme slovo pani komisárke k, na jej prvý príspevok. Ďakujem. Thank you, uh, Madame le Président. Um... Ďakujem, pani predsednička. Som nadšená, že môžem tu byť medzi vami. Je to trošku viac než len na polceste. a máš sa tak povedať blíži koniec mandátu, ale ešte predsa máme rok a 7 mesiacov takže ešte máme pred sebou veľa práce a ja som odhodlaná zachovať tempo práce. Čiže ak dovolíte, pani predsednička, ja by som chcela dnes hovoriť o tom, ako budujeme internet otvorenosti. Takisto by som chcela hovoriť o príležitostiach a inováciách. Takže toto sú témy, ktoré by som nadniesla. No a potom samozrejme by som chcela povedať niekoľko slov o jednotnom trhu v telekomunikáciách, respektíve komunikácii. A potom e, samozrejme zareagujem na výzvu z Európskej rady z minulého týždňa. Takže pod jeden, otvorenosť. Internet je tak taká eh, silná a produktívna platforma práve preto, že je otvorená. Čiže sila internetu súvisí s otvorenosťou. A naše pravidlá, pani predsednička, musia reagovať a podporovať túto otvorenosť. Musíme odbúrať prekážky a budovať aj úspory z rozsahu. Tu len niekoľko vecí, ktoré robíme. Poprvé, eh, oblak alebo cloud pre podniky e, to môže zefektívniť a sflexibilniť informačné technológie. A hovorím hlavne o malých a stredných podnikoch. Pre občanov e, taká, takéto online skladisko pre ich obľúbené knihy, e, filmy, hudbu alebo aj pre vlády, napríklad takéto lepšie integrované, lepšie zhodnotené verejné služby sú teda prínosom. Ale národné pravidlá by náš jednotný trh roztrieštili a zničili by tieto prínosy. A teda ak hovoríme o spoločnom trhu, tak hovoríme o spoločných štandardoch, pretože inak by to nebol spoločný trh. A veľmi sa teším na správu Pilar de Castillo ohľadne tej e, stratégie s cloud computingom. A ako náhle to budeme mať na stole, tak e, snáď pristúpime k činom. A takisto sa pozeráme na otázku autorských práv. To je oblasť, kde už dlho žiadam zmenu. A určite vás to neprekvapí, pretože keď sa pozriete na technologický pokrok, aké zmeny to zo sebou prinieslo, tak samozrejme Eh, treba hovoriť eh, aj o tom, aký vplyv to má na autorské práva. No a ak môžem to tak povedať, už som unavená z toho, keď stále počúvam ľudí, ktorí hovoria, nemáme legálny prístup k hudbe, k filmom, eh, ktoré by sme chceli vidieť a umelci sa nedostanú k svojmu publiku, vedci nemôžu využívať moderné výskumy, výskumné techniky. Pričom je alternatíva a ak je tá alternatíva, musíme sa jej venovať a to sú práve tie autorské práva. Potom budú spokojnejší ľudia, spokojnejší vedci, spokojnejší umelci a tak ďalej. A to, pani predsednička, je dôvod, prečo sme začali teda s týmito licenciami pre Európu. E, e, je jasné, že nie som veľmi za legislatívu a existujú pragmatickejšie, jednoduchšie riešenia. Ale Pracujeme aj na modernizácii prostredníctvom legislatívy, najmä ak by teda to s tými licenciami pre Európu nevyšlo. Čiže neobzeráme sa len jedným smerom, nepozeráme sa len do jedných dverí, ak sú tam aj iné. Propagujeme otvorenosť aj inde, napríklad vo verejnom sektore a informáciách. A tu je príležitosť, ako stransparentniť verejnú správu ľudia majú k dispozícii nové, silné produkty, služby a podporí sa tým jednotný trh, ktorý má hodnotu desiatok miliard eur. A som veľmi rada, že legislatíva dobre pokračuje a chcela by som poďakovať aj pánovi Kalfinovi ako spravodajcovi a ďalším. A dúfam, že sa dopracujeme k ambicióznej dohode ešte do konca írskeho predsedníctva. Takže všetci, vrátanie malých podnikov, budú môcť ľahko a jednoducho používať a opätovne využívať verejné dáta, z ktorých budú tvoriť nové hodnoty na celom jednotnom trhu. Nezabúdajme, že otvorenosť a sloboda závisia aj od bezpečnosti. Nie je možná otvorenosť online, ak je tu neustále riziko hackerstva, špionáže a podobných útokov. Čiže takáto e-identifikácia ľuďom uľahčí e, preukázať svoju identitu, aby boli bezpečné transakcie, pohodlné transakcie, čím sa otvorí celý slu- svet služieb na jednotnom trhu. Takisto naša stratégia bezpečnosti služieb, vrátane navrhovanej smernice, podporí takéto odolné siete, pretože tieto hrozby nepoznajú hraníc. A aby sme sa s nimi vysporiadali, musíme spolupracovať v celej EÚ a samozrejme aj nad rámec za hranicami EÚ. Pani predsednička, naozaj som bola nadšená, že som mohla prezentovať e, túto stratégiu vo februári v tomto výbore, pretože kybernetická bezpečnosť bude špičkovou alebo jednou z hlavných politických priorít a naozaj dúfam, že parlament dokáže dosiahnuť rýchly pokrok, aby táto smernica o bezpečnosti siete a informácií bola prijatá ešte počas tohto mandátu. To by naozaj bolo veľmi prínosné. Otvorenosť je dôležitá pre jednotný trh a svet sa digitalizuje máme na výber. Môžeme naďalej e, klásť prekážky obchodu online a inováciám, prekážky, e, ktoré sme sa snažili po 10 ročia inde odbúrať. Alebo môžeme zabezpečiť nové e, priestory online pre jednotný trh, životaschopné priestory, inovatívne. A my v EÚ sme si uvedomili hodnotu otvorenosti a uznávame nielen tie ekonomické prínosy, ale je tu dôležitá aj sloboda prejavu, demokracia. Nie každá krajina na svete zdieľa tieto hodnoty s nami. No a to je niečo, čo sme e, videli na medzinárodných zasadnutiach na celom svete, napríklad IT v Baku, tam si sa možno niektorí zúčastnili, alebo VCIT v Dubaji. No a mali by sme sa pokúsiť vybudovať určité premostenie Hm, mali by sme sa snažiť prekonať e, tú priepasť. E, buďme inkluzívni, budujme kapacity, ale v konečnom dôsledku niektorí sú za väčšiu kontrolu zo strany vlády a keď, sa e, v tejto, keď v tejto diskusii prevážia, tak je tu hrozba, že internet stratí tú povahu jednotnej e, globálnej slobodnej siete. Preto musíme zastávať naše hodnoty. Musíme podporiť e, takýto model viacerých e, zainteresovaných e, subjektov pre teda internetu a preto musíme naozaj postupovať spoločne, musíme mať spoločnú líniu podpory slobodného a robustného internetu. Moja druhá pripomienka sa týka toho, že musíme zabezpečiť digitálnu transformáciu príležitosti pre všetkých našich občanov. Digitálna dôvera a zručnosti sú nevyhnutné a predsa ich nemáme dosť. Môžeme čoskoro e, zaznamenať nedostatok až milióna vyškolených e, takýchto pracovníkov v IKT. V roku 2015 budeme teda možno mať ten nedostatok jedného milióna pracovníkov a na druhej strane si uvedomujeme, že je tu obrovská nezamestnanosť eh, mladých ľudí. V niektorých členských štátoch sú tie čísla hrozivé. Je to viac než 60% alebo viac než 50%. No a to je neakceptovateľné, neakceptovateľná situácia. Takže ak by sme dokázali tieto dve veci lepšie prepojiť, tak by sme našim mladým ľuďom mohli lepšie pomôcť a posilnili by sme našu konkurencieschopnosť. Čo urobiť na premostenie tejto prípasti? Je tu priemysel, sú tu vzdelávacie inštitúcie a EÚ. My a mnohí ďalší sa už zavezujeme e, v tejto súvislosti e, vo veľkej koalícii pre digitálne pracovné miesta e, sme už na Prahu novej dohody s partnermi. To je kľúčom k riešeniu našich ekonomických problémov. Naozaj nielen retorickým, ale skutočné záväzky, skutočné konanie. A nielen zo strany komisie, ale aj zo strany tých, ktorí naozaj môžu zavážiť, keď sa vytvoria nové partnerstva. A naozaj by sme mali zabezpečiť to, aby sme nevylúčili polovicu obyvateľstva. A viete dobre, o čom hovorím. Kariéry v sektore IKT nie sú dostatočne atraktívne pre ženy. Ženy a dievčatá si často myslia, že IKT nie je pre nich. No ja si myslím, že to je nesprávne, nesprávne nazeranie, pretože malo by to byť pre všetkých a je to veľká príležitosť pre všetkých a ja som skutočne nadšená, že spolupracujeme ehm, na tom dni pre dievčatá v sektore IKT, ktorý sa bude konať v apríli, aby sme trošku zmenili myslenie. Takto propagujeme digitálnu otvorenosť, príležitosti a musíme sa tiež zamerať aj na inovácie pretože množstvo inovácií pochádza práve od podnikateľov. Napríklad v USA väčšina nových pracovných miest e, je z takých e, startupových podnikov, webových a tam sú mladí ľudia, inovátori, mnohí sú veľmi úspešní. A e, my potrebujeme tiež takú kultúru, ktorá toto uznáva, ktorá vlastne odmenuje takýchto ľudí, e, ktorí, dajme tomu, idú do rizika, potrebujú určite zdroje na začatie podnikania. Vždy, keď hovorím o týchto startupoch, o inovátoroch, o výskumníkoch, o tých mladých ľuďoch, vždy hovorím, že sú tu výborné iniciatívy a chceme naozaj ľudí k tomu motivovať. E, začalo to v Španielsku s telefonikou a pokračuje to teraz v Berlíne. 10 tisíc mladých ľudí minulé leto e, potom sa pokračuje v Londýne na budúci rok a to je úplne najlepšie, som nadšená, že rozpočet EÚ naďalej bude podporovať inovácie, že bude podporovať výskum. Potom je tu Horizont 2020, ktorý je veľkou motiváciou pre našu ekonomiku a IKT tam zohrá plnú úlohu. Jednoduchými pravidlami by sme najinovatívnejším podnikom mohli uľahčiť, dostať sa k financovaniu, dostať viac produktov na trh a podporiť našu konkurencieschopnosť. Horizont 2020 sa bude naďalej sústrediť na také kľúčové technológie, ako elektronika a ďalšie. A chcela by som teda rôzne časti tohto ekosystému spojiť, aby, ten, aby tá podpora bola menej roztrieštená, aby vlastne také mm, ako Airbus alebo Chibi, aby naozaj boli uh, konkurencieschopné v globálnom meradle, aby sa to presadilo v podnikateľskej sfére, v nemocniciach, v doprave, v energetike. Čo keby sa tieto čipy vyrábali v Európe? O tom ja snívam, ale môžeme to aj dosiahnuť. No a potrebujeme teda super rýchle siete a to preto, že za 10 rokov by sa mobilná premávka, tak povediac, mohla 33 krát znásobiť. A už eh, teda sa pozriame na technológiu 5G. S touto technológiou otázka je, či príde z európskeho eh, priestoru na základe európskeho výskumu, či to prinesie Európe pracovné príležitosti, alebo či sa naši globálni konkurenti dostanú k tomu skôr. Preto vyzývam partnerov, aby sa ku mne pridali do takého verejno-súkromného partnerstva v tejto oblasti, aby sme si nenechali utiec príležitosti. Jednou z takýchto príležitostí, z takýchto príležitostí je um, vlastne určité Eh, globál, teda globál, o, nadobudnutie toho globálneho technologického vodcovstva, eh, na čo je stimul 50 miliónov eur ďalších investícií EÚ. Naozaj eh, mladí ľudia tu sú určitou hybnou silou, oni chcú tie najnovšie technologické výdobytky a protestujú proti tým bariéram v, vo svete online. No a to všetko e, bez e, širokopásmových sietí, ktoré budú spolahlivé, e, všade prítomné a rýchle, je úplne neopodstatnené. Takže v januári som prišla s tým 10-bodovým plánom pre širokopásmové siete, aby každý občan mal také pripojenie, aké si zaslúži. A odvtedy, samozrejme, aj lídry EÚ znížili, zosekali náš návrh tzv. nástroja na prepojenie Európy. Čiže Eh, kvázi eh, sa vylúčil tento kanál z financovania širokopásmeho internetu. No ale uvidíme, aký bude konečný výsledok. Eh, chceme využiť všetky zdroje, ktoré budeme mať k dispozícii. Budem potrebovať vašu pomoc, aby sme toto dostali do hlav aj vašich kolegov v výbore Regio a rozpočet. Máme naplánované ďalšie projekty, ďalšie opatrenia a naozaj dúfam, že vy ako poslanci Európskeho parlamentu e, napravíte tie časti v rozhodnutí, ktoré možno neboli úplne najšťastnejšie. E, teda naše plánované opatrenia, všeobecná univerzálna e, služba, neutralita siete, e, potom na budúci týždeň máme zverejniť náš návrh na zníženie nákladov širokopásmového internetu. Napríklad môžeme ušetriť desiatky miliard eur tým, že sa bude lepšie využívať existujúca infraštruktúra, že sa budú koordinovať tieto práce. Spoločný prístup môže posilniť investície v celej Európe a je to vynikajúca príležitosť preukázať, že ak konanie na európskej úrovni môže naozaj zavážiť aj na úrovni jednotlivých občanov a dúfam, že môžeme počítať s vašou podporou. Nemôžeme už e, e, aj v oblasti teda napríklad e, autorských práv sa pridržiavať e, prežitých systémov z 20. storočia. Potrebujeme systém, ktorý je obrátený do budúcnosti, ktorý je ambiciózny a ktorý bude európsky. A to bude aj filozofiou e, nášho akčného plánu v oblasti e, Wi-Fi. Telekomunikačný jednotný trh ešte naozaj nie je dokončený. Minulý týždeň Európska rada nás vyzvala, aby sme navrli konkrétne opatrenia, pre jednotný trh v oblasti IKT a máme to predložiť do oktobrového zasadnutia Európskej rady. Toto je úžasná príležitosť. Len si predstavte, čo by to mohlo znamenať. Telekomunikačný a digitálny sektor, ktorý dokáže odbúrať všetky bariéry, všetky prekážky, naozaj myslieť vo veľkom, myslieť európsky a globálne konkurovať. Boli by tam lepšie uh, možnosti pre spotrebiteľov, inovatívnejšie, integrovanejšie, viac prepojení, väčšia konkurencia a väčší výber. No a držme si palce. Možno by sa teda raz a navždy zrušil európsky roaming. E, keby sme dosiahli takýto jednotný trh e, s telekomunikáciami, tak by to mohlo povzbudiť našu ekonomiku v hodnote možno 110 miliard eur ročne. E, to je 0,8 HDP. Veľmi intenzívne sa tým budeme v nadchádzajúcich mesiacoch zaoberať. Bude to tak povedať tropická pracovná klíma v mojom DG a v rámci komisie. Dúfam, že tiež zohráte kľúčovú úlohu v tejto rozprave a dúfam, že sa všetci na tom budete aktívne podieľať veľmi zásadne, pretože toto je obrovská príležitosť dostať širokopasmový internet ku všetkým a zabezpečiť prepojený a konkurencieschopný kontinent. O to nám ide, keď hovoríme o Európe. Ďakujem. Grazie. Ďakujem pani komisárke za Eh, tento jej príspevok, takisto a za jej účasť. Ako ste videli, určite to vyvolá pripomienky zo strany a otázky zo strany eh, fóra tu prítomného. Teraz eh, tu máme kolegu Nistelroja, ktorý chcem Teraz eh, predtým, než odozdám slovo ostatným, mu poskytnúť možnosť, aby mohol ako prvý sa vyjadriť. Ďakujem. Eh, Dobrý deň. Ďakujem pekne. Eh, mám otázku na pani komisárky, keď sa ona tu pokúsi spolu s nami premýšľať, je dobré pozerať sa na všetky tie výzvy. Ona sama nám uvedla určitú zlatý e, príklad. Hovoríme tu o 110 miliardách eur ročne. To je niečo, čo nie je predstaviteľné. A e, ja si myslím, ja som správodajca pre štrukturálne fondy ERDF, pre fondy regionálneho fond regionálneho rozvoja a napriek tomu, že to nebolo v e, oznámení Európskej komisie, myslím si, že by tam mala byť priorita pre IKT. Je to nejakých 180 eh, miliard eur v tom Európskom fonde regionálneho rozvoja a štvrtá priorita by mala byť práve na IKT. Parlament by to mohol stanoviť ako svoj mandát. A tým by sme dali najavo, ako nesmierne dôležité to je pre budúcnosť našich ľudí tvoriť pracovné miesta a rozširuje to takisto Európu. Po druhé, je tu Európsky inštitút pre inovácie a technológie, my sme povedali, že, ako by som to povedal, že je potrebné zaistiť rovnakú kvalitu ako v inovačných klastroch tak, aby sa tie regionálne iniciatívy dali na to napojiť, aby tie šance tu boli rovnaké ako inde. A ja preto ľutujem, pani predsednička, že ráda tú prioritu nestanovila takýmto spôsobom. A ako parlament si vyslovene myslíme, že by to tak nemalo byť. Pretože Európa naozaj môže vytvárať takéto šance. Vy ste tu, pani komisárka, kedy si e, predstavili taký pekný plán k rozšíreniu širokopásmového pripojenia ja si myslím, že nám je to všetkým jasné a že napríklad na vidieku vidíme ešte stále veľké diery, veľké medzery, pokiaľ ide o toto pripojenie a možno by sme mohli spoločne za to sa všetci postaviť, aby tieto diery alebo tieto medzery sa zaplnili. V každom prípade máte moju podporu. Ďakujem pekne, pán kolega Nistelroj, za tieto informácie a teraz sa vrátime k tomu bežnému postupu. Teraz kolega, kolegyňa Delka Stýdel. 3 minúty. Ďakujem pekne. Pani predsednička, vítajte, pani komisárka. Je veľkým potešením pre nás vás tu mať. A hneď na začiatku sme chceli povedať, že ešte stále nám zostáva veľa času v tom istom zmysle v, za tohto mandátu. To až tak nie je pravda, pretože máme k dispozícii málo času, pretože do leta asi veľmi ťažko sa bude môcť eh, niečo schváliť zo strany parlamentu, avšak eh, nie je potrebné eh, sa zamerať len na tento mandát, ak by sme mohli aspoň minimálne vyslať také vízie alebo také výhliadky, kde by mohli, ktorým smerom sa vybrať určité veci. Je potrebné urobiť bilanciu tohto mandátu. Myslím si, že tento mandát v tejto oblasti, za ktorý ste vy boli zodpovedná, je veľmi pozitívny a ja si myslím, že ste to urobili veľmi takým pokrokovým eh, smerom, takou pokrokovou výhliadkou, ako alebo akým smerom nasmerovať tento sektor a takisto aj úlohu, ktorú zohráva konkurenciaschopnosť v rámci dynamiza- dynamizácie európskej ekonomiky v tomto globálnom svete. Myslím si, že to bola Veľký, bol to veľký príspevok, eh, ktorý ste vykonali, pokiaľ ide o to nasmerovanie všetkých tých otázok, eh, ktoré Eh, boli spomenuté pri každom tomto konkrétnom aspekte, ale ako som už povedala, veľmi ťažko sa môžeme a budeme mať veľmi málo času na to sa vrátiť k tejto otázke. Ja som chcela eh, vám položiť dve alebo tri otázky. Tá prvá otázka sa týka následovného. Toto, táto eh, záťaž, alebo teda ten, táto, táto, táto akcia, ktorú sa venovala Európska komisia, aby naplno rozvinula európsky trh s komunikačnými technológiami. Mohli by ste nám povedať, aké typy eh, činnosti alebo aktivity ešte predloží Európska komisia ešte zatiaľ, aby mohla uzavrieť alebo teda zareagovať na tento mandát, ktorý jej dala rada. Po druhé, eh, čo špecificky chcete eh, povedať viacej k tomu spektru možností, ako riadiť napríklad e, ten, tento e, sektor napríklad cez e, subdodávky alebo cez podržtátne legislatívy alebo cez tú kontrolu, ktorú máte v, v rukách, je možnosť ešte pokročiť vpred v tejto oblasti a po tretie European, European Connecting Facilities tieto jednotlivé ú, úrovne viac menej vôbec nezohľadili rozpočtovú oblasť a komisia má teda nejakú predstavu, či by sa ešte mohlo niečo urobiť a nakoniec by som sa spýtala, myslím, že nemôžeme zabúdať dať na e, kľúčový aspekt. E, Európa, kde sa teraz nachádzame, alebo teda Európska únia, by mala a zažíva teda plný e, pre, mm, prerod od analogického k digitálnemu svetu na všetkých vnútroštátnych orgánoch Takže myslím si, že teraz je veľmi dôležité, že sa prichádza e, k, tejto, e, k tomuto kroku, k tejto ozajstnej revolúcii. O tejto téme sa hovorilo strašne málo počas e, celého tohto obdobia, aj keď sa to veľmi silno posunulo vpred. Myslím si, že ešte raz by sme sa k tomu mali venovať, aby sme čelili naplno ešte počas tohto mandátu aj tejto otázke. Ďakujem. Grazie, Pilar. La parola. Ďakujem, Pilar. A teraz Pani Tikal v mene európskych socialistov. Ďakujem pekne. Ja by som takisto chcela poďakovať pani komisárke za to, že je tu medzi nami prítomná. Chcel by som takisto mm, e, poblahoželať pani komisárke znova pretože e, ste prijali takéto e, iniciatívy ako napríklad ženy a IKT alebo dievčatá a IKT. To je niečo, v čom treba pokračovať, e, pretože to má obrovský potenciál. Obrovský ľudský potenciál, ktorý sa zatiaľ nedostatočne využíva a je potrebné naozaj už, od, už dievčatá vychovávať v tom smere, že aby sa tiež začali venovať takýmto, takéto kariére. Pokiaľ ide o otázku IKT, to je obrovský potenciál pre vytváranie pracovných miest. A takisto by som vás chcela osobne požiadať, pani komisárka, takisto parlament určite ma podporí, aby ste neakceptovali e, tie škrty, ktoré sú stanovené do budúcnosti v viacročnom finančnom rámci práve pre e, fond e, pre spojenie Európy, tento Connecting Europe Facility a hlavne pokiaľ ide o jej zložku IKT. Myslím si, že tieto investície sú naozaj zásadné preto, aby sme mohli zabezpečiť vzájomné prepojenie jednotlivých vnútroštátnych a štátnych orgánov a takisto aj pre modernizáciu spoločnosti vo všeobecnosti, pretože naozaj máme tu veľa sektorí priemyslu, ktorí závisia od informatizácie a takisto aj od komunikačných eh, sietí. Toto je naozaj kriticky dôležité, takže myslím si, eh, že je dôležité, aby ste bojovali proti týmto škrtom. Parlament vás podporí, aby sa neznížili investície do tohto eh, sektora, ktorý môže vytvoriť pracovné miesta a takisto hospodársky rád. A takisto ešte jedna otázka z mojej strany strany, e, pokiaľ ide o iniciatívy pracovných e, programov komisie a konkrétne ide o iniciatívu invoicing. No, myslím, že toto by sa malo vynoriť počas uh, druhého roku tohto uh, roku 2013. Táto iniciatíva Invoicing je veľmi dôležitá v rámci toho kontextu uh, verejného obstarávania, pretože táto iniciatíva Invoicing umožní rozvoj vnútorného trhu v rámci IKT a takisto aj pokiaľ ide o európsku stratégiu pre cloud computing alebo pre eh, tieto počítače, pán Raša. Myslím si, že pani komisárka, eh, čo eh, eh, urobíte s touto iniciatívou, na ktorú veľmi dlho čakáme, či to bude prepojenie s prímyslom, pokiaľ ide o túto oblasť cloud computing. Veľmi veľa očakávame o tejto iniciatíve. Mohli by ste nám niečo k tomu viacej povedať? Dúfame, že tie usmernenia, pokiaľ ide o službu level agreement, by sa mal takisto prijať, takisto aj pracovný program má i iniciatívu, ktorý sa volá Reducing the Cost Abroad Bank Center, Takže to je rozvíjanie širokopasmového internátu a takisto aj ten integrovaný program pre platby platovými kartami, platobnými kartami cez inter- a platby cez internet. Takže veľmi to očakávame. Mohli by ste nám povedať, čo urobí Európska komisia v rámci týchto iniciatív, pretože by bolo veľmi dobre, keby sme toto ukončili ešte v rámci tohto mandátu. A posledná otázka, pani komisárka. Povedzte nám, budete navrhovať Európskej rade niečo e, pre e, oktobrové zasadnutie, pretože tento parlament vás podporí. A e, myslím si, že spoločne môžeme vytvoriť celý rad opatrení, ktoré reálne pri, určite pomôžu rozvoju Európskej informačnej spoločnosti. Ďakujem pekne, hovorí pani predsednička. A teraz odozdávam slovo pani Riera Madurel. Muchas gracias, presidente. Ďakujem pekne, pani eh, predsednička, pani komisárka. Ja by som bola veľmi rada, eh, aby som teda sa, eh, ja by som sa rada vyjadrila, chcela by som sa pripojiť k tým dvom kolegyňam v tej prozbe, pokiaľ ide o tie rozpočtové škrty zo strany rady, pokiaľ ide o túto oblasť. Myslím si, že jedine bez tých škrtov môžeme rozvíjať digitálnu agentu a konkrétne pokiaľ ide aj o infraštruktúry, ako aj ďalšie budúce iniciatívy, ako je napríklad iniciatíva Cloud Computing a všetky ostatné, ktoré boli spomenuté. Úprimne vám je, bude to veľmi e, ťažké, ak e, budú schválené tieto rozpočtové škrty, sa budú môcť e, veľmi ťažko dosiahnuť tie ciele, ktoré sme si dali v rámci širokopasmového internetu do roku 2020. Nie je to možné s takýmto zníženým rozpočtom, aby Európska únia rozvíjala takéto telekomunikačné siete a aby znížila eh, tie medzery alebo tie nedostatky v rámci jednotlivých štátov eh, v tejto oblasti. Je, potreb, je potrebné naozaj podporovať eh, tieto služby pre podniky, pre obyvateľstvo a pre štátne orgány. Digitálny sektor by mal byť jedným z kľúčových prvkov pre obnovenie európskeho hospodárstva. Ako môžeme maximalizovať dopad Mm, tohto e, sektora s takýmto e, veľmi zníženým rozpočtom. To nie je možné. Pokiaľ ide o tie ďalšie otázky, ktorým by sme sa mali venovať, aby ste to takisto povedali. E, sú to e, financie zo strany štrukturálnych fondov, ale ja by som e, chcela vypichnúť to, čo Európa musí robiť. Musí sa venovať hlavne koheznej politike, my s tým súhlasíme. Súhlasíme s súkromným financovaním, ktoré je naozaj potrebné preto, aby sme vytvárali tieto nové inštruktúry a takisto mechanizmus Connecting Europe už ráta takisto s verejným financovaním aj s tým rozpočtom, ktorý predkladá rada to myslím si, že nebude e, možné a nebude to atraktívne. E, ďalej, pokiaľ ide o ďalšie zníženia, myslím si, že si treba uvedomiť, že tento sektor je naozaj kľúčový pre e, rozvoj Európy. Takisto aj právny rámec musíme vyjasniť, ktorý by stanovil takisto práva ako aj povinnosti jednotlivých subjektov, jednotlivých aktorov, Preto by som sa vás chcela spýtať, kedy rátate s tým konečným návrhom nariadenia pre regulovaný prístup k telekomunikačným sieťam v tejto oblasti oblasti. E, myslím, že v e, tomto momente e, prioritné je to, aby sme spojili naše úsilie, aby sme mohli dosiahnuť to adekvátne financovanie pre všetky tieto iniciatívy. A preto som si istá, že budeme môcť rátať s komisiou a že vy budete môcť rátať s našim výborom, s mojou frakciou v rámci tohto výboru, pretože nedostatok financií v súčasnosti môže mať veľmi negatívne dopady do budúcnosti. Ďakujem. Grazie. Ďakujem pekne a teraz odozdávam slovo e, kolegyni Thompson. Grazie, presidente. Uh, Ďakujem pekne, pani komisárka, za to, že ste dnes e, prišli, e, pretože pre mnohých z nás bolo šokom, keď sme videli návrh rady o širokopásmovom pripojení, hlavne v súvislosti s digitálnou agendou a boli to peniaze, ktoré boli odložené z tých najzdelenejších oblastí, ktorí širokopásmové pripojenie potrebujú najviac. Viem, vy ste hovorili, že broadband je digitálny kyslík nevyhnutný na prosperitu Európy a preto by som sa chcela spýtať, ako a, teda usporiadame peniaze, vy ste, alebo začneme peniaze, vy ste hovorili o štruktúrálnych fondoch, tie sa nedajú použiť však všade. Uh, but, but... Vy ste predložili pár ďalších návrhov, ale ako budete vedieť, čo nahradí tých 8 miliard eur, ktoré sme nedali, nedostali, pretože toto je podmienka na rozvoj digitálnej Európy a tiež potenciál na vytváranie pracovných miest, o ktorých rozprávate a hovoríte. No a na toto na širokopásme pripojenie ja som presvedčená, že parlament vás podporí voliči v našich eh, krajinách sa pýtajú, čo sa s broadbandom stane aj v tých eh, najvzdialenejších oblastiach, ktoré nemôžu byť eh, obývané, pretože ľudia tam nebudú bývať, pokiaľ tam nebude širokopásmové pripojenie na internet. Takže to je veľmi dôležitá stratégia. No a po druhé, je síce veľmi pekné hovoriť o broadbande a IKT, ale ja si myslím, že polovica obyvateľov Európy ani nevie, ako zapnúť počítač poriadne a ako za pár rokov naučiť ľudí, ako prichádza technofóbii a nemajú prístup k vzdelávaniu. Myslím, že to by malo byť uh, súčasťou sociálneho fondu. Mali by poskytovať vzdelávanie pre dospelých. No, v roku 2015 v Dánsku celý štátny sektor bude digitalizovaný a vidíme, že 25 populácie absolútne netušia, čo, čo to vlastne sú IK technológie. No a toto musíme brať vážne, pretože inak sa ľudia na nás veľmi nahnevajú. No a ja by som na záver chcela povedať niečo k tomu, čo ste povedali vy o ženách. No, na segregovanom pracovnom trhu všetkých najsegregovanejší je IKT a tiež na univerzitách počítačové a informatika prakticky nemá ženy západného sveta. A na západe prakticky tam nie sú ženy a my hovoríme o kvalite, my potrebujeme prilákať tie najlepšie talenty. A prečo počítačové veci, prečo sú e, spokojné? iba so 48% populácie. Myslím, že to je zvláštne a treba sa vynasnažiť, hlavne keď hovoríte, že je milión voľných pracovných miest v sektore IKT. Je dôležité, aby sme tam tie devčatá nejak dostali. Ďakujem pekne. Slovo má Maria Carvalho. You, Ďakujem pekne, predsednička, pani komisárka. Srdečne vás vítam medzi nami na pôde nášho výboru. Ďakujem pekne za vaše vysvetlenia a pripomienky a rada by som teraz sa vyjadrila k IKT a Horizon 2020 a predložiť dve také žiadosti, ktoré súvisia s IKT a Horizon 2020. Ako viete, IKT je tiež v jednom pilieri ako kľúčová technológia, ale je to eh, ale prechádza to všetkými piliármi E, excelentnosť a veda, sociálne výzvy a tak ďalej. Nuž a my však e, spoliehame na niečo, čo za, začalo v IKT a to je systém FED. No a tento systém, ktorý momentálne je veľmi si, e, úspešný, musíme preniesť aj do vedy, nielen do technológií. Nuž a to je jedna z vecí, ktorá nie je uzatvorená v rokovaniach s radou. Objavili sa, objavilo sa pár problémov, keď sme toto hovorili aj rade a predsedníctvom no a chceli by sme vás požiadať o vašu podporu e, pri tomto systéme FAST. No a ďalej otvorený prístup k publikáciám. <laughs> Jednomyselne sme schválili e, široký prístup k publikáciám, ale chceme od komisie, aby nám ukázala spôsob, ako podporovať udržateľný obchodný model, aby sme v rámci Horizontu 2020 implementovali prístup k publikáciám, tak aby sme zaistili otvorenie, otvorenosť, prístup k publikáciám, ale tiež, aby sme e, udržali vysokú úroveň publikácií, aby sme prilákali tých najlepších e, vedcov, ktorí chcú publikovať v tých najlepších e, odborných časopisoch a publikáciách. Takže na to potrebujeme udržateľný obchodný model, aby sme zaistili, že aplikácia otvoreného prístupu k publikáciám a stratégia v rámci Horizontu 2020 bude tým optimálnym spôsobom. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem pekne. Kolega Eller dostáva teraz slovo. Thank you, Commissioner, for being here. I... Ďakujem pekne, komisár, že ste prišli. We... Ja by som chcel zdôrazniť, a vyzvať a zdôrazniť ten zlý spôsob, ako rada rozhodla o Connecting Europe. Nerozhodli o strope a aká je ponuka parlamentu do rokovaní. My akceptujeme strop a o ničom inom sa zatiaľ nerokovalo. Špecificky, keď sa pozriete na systém Connecting Europe, rozdelili to na polovicu, štruktúrálne fondy dali do toho, ale broadband e, medzili na minimálnu úroveň 1 miliardy, ale dali oveľa viac peniazí inám. Takže s mandátom parlamentu Mm, do rokovaní mandát parlamentu je zmeniť to. Nechceme sa len pýtať, ako by to rada mohla urobiť. Je to politická otázka, kde musíme niečo urobiť. No a z praktického hľadiska treba hľadať riešenia, pretože rada nám ponúkla istú mieru flexibility. No a z praktického hľadiska to by viedlo k tomu, že tok programov nepôjde do členských štátov každý rok, vytvorili sme nejaký fond, aj keď intervenčná miera je teraz vysoká, až to 80%, ale návratnosť a peniazy bude približne 30-40 miliárd z praktického hľadiska politicky, čo by sa dalo urobiť. Budeme riešiť čiastku, to by boli špekulácia, mohli by sme účelo viazať tu peniaze, čiže z praktického hľadiska môžeme rozhodnúť, že to bude nejaká e, iná rovno rozloženie síl v rámci Connecting Europe, pretože sú isté prostriedky v štruktúrnych fondoch, no a ďalej môžeme alokovať jedno istého rozsahu, čo sa týka percentuálnej výšky e, peniaze vo e, v tom fonde, čiže môžeme asi stanoviť priority a povedať, že slupček 1 kde majú najvyššie priority v porovnaní s inými otázkami, ako je polnospodárstvo, štruktúrálne fondy. Takže tie vrátené peniaze sa musia alokovať na istý účel, isté percento. A myslím, že Digital Europe a Connecting Europe by mohli byť prioritami číslo 1 a dalo by sa to urobiť v parlamente tak, že ak v princípe príjmeme stropy a ostatné veci nebudú realistické, že kolegovia aj keď z výboru pre polnohospodárstvo a štruktúrálnych fondov by mohli akceptovať, že Digital Europe je jedna z najdôležitejších vecí, pretože je to skutočnosť, že ľudia z vidieckých oblasti a tiež je to otázka e, samotnej štruktúry, čiže e, spájanie isté rozdielne životné podmienky v Európe. Čiže je to široká škála v parlamente, mohli by sme to prioritizovať ako číslo, prioritu číslo jedna. Momentálne by sme však ma, e, mali nielen bojovať proti sebe. To je len otázka, či sa pre jedna a Horizont a tak ďalej skutočne sa zapájajú do diskusie. A keď ja a, sa pozerám na to, čo parlament formuluje, ukazuje to týmto smerom, ale z praktického hľadiska musíme niečo predložiť. Nemali by sme čakať na komisiu, na radu. Je to v našich rukách. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. No, slovo má kolega Provody. Ďakujem pekne, pani predsedníčka, ďakujem pani komisárke za jej e, prítomnosť. Myslím si, že toto sú veľmi dôležité e, pripomienky, pretože naša závislosť od technických výdobytkov je stále silnejšia a silnejšia každý deň Takže informatická bezpečnosť je veľmi dôležitá. A my už sme totiž to zvyknutí na to pozerať na ňu, pokiaľ ide o tie útoky zvonku, pokiaľ ide o softverové veci. Avšak ja by som vám chcel položiť inú otázku. Naopak, či by e, bolo možné zautočiť aj na hardware zo strany hoci koho, napríklad na, na naše počítače a či by to mohlo byť e, práve ošetrené zvonku tento útok e, práve, aby zistili špecifické informácie z našich hardverov. Takže ja samozrejme súhlasím s tými obavami, ktoré tu boli spomenuté, ale chcela by, chcel by som e, vedieť, čo urobí Európska únia preto, aby tomuto predišla. Ďakujem. Grazie. Ďakujem pekne a posledný rečník, kolega Úskov. Kolegyňa. E, tak Ďakujem za slovo. Ja som spravodajkyňou pre ten spis e-identifikácie. No a ešte stále sa vlastne nachádzam v tej fáze, keď sa stretávam s mnohými ľuďmi a keby som mala zhrnúť vlastne všelijaké tie semináre, tak je tu, sú tu veľmi veľké očakávania, aby sme teda predložili návrh k tej e-identifikácii, ktorý uh, vlastne všetko vyrieši. Vyrieši pracovné miesta, e, vyrieši jednotný trh, e, takže sú to naozaj obrovské očakávania. No a zároveň na druhej strane e, sa často stretávame so zástupcami členských štátov, ktorí si myslia, že všetko je dobre tak, ako je a že netreba sa tým vôbec nejako zaoberať. Máme najlepší systém, aký vôbec existuje. Takže toto všetko treba sklbiť do nejakého dobrého návrhu a teda máme ešte na to nejaký čas. No ale rada by som si vypočula nejaké úvahy, pretože takmer vždy začíname s nejakými veľkými očakávaniami, možno až pri vysokými, no a potom zároveň e, zistíme, že vlastne nepohneme sa ani o milimeter, Takže to treba uh, mať na pamäti. Možno by ste mohli povedať niečo povzbudivé v našej, v našej úlohe. Ďakujem. A nakoniec to bola predposledný rečník, predposledná rečnička, alebo ešte kolegyňa sa chce vyjadriť. E, ďakujem pekne. E, dobrý deň, pani komisárka. Ja by som mala jednu otázku na vás. Pokiaľ ide o Connecting Europe Facilities, e, to, čo sme si tu vypočuli, nám nestačí. My by sme povedali, aby sa viacej e, do toho investovala. Holandský parlament by e, si toto želala. Takisto je tu aj veľký dopyt e, po mm, sieťach a takisto ide aj o spoluprácu s telekomunikačnými sieťami takým spôsobom, aby sme mohli šetriť. Spolupráca s telekomunikačnými firmami, ktoré by potom odovzdávali tie mm, informácie z tých chytrých sieti a z tých meračov. A, a ide tiež o to, aby ten Connecting Europe už e, používala tie iné existujúce siete, napríklad e, to, tie energetické siete, ktoré idú po zlož železníc. Mohli by ste nám povedať, e, ako sa vaša agenda zameria a zameriava na toto a či tam není problémy s ochranou súkromia, keby takéto osobné údaje zrazu e, boli ďalej odovzdávané e, telekomunikačnými spoločnosťami. Ďakujem pekne, kolegyne Markiz. A teraz poprosím pani komisárku, aby odpovedala. Thank you. No, ďakujem veľmi pekne, predsednička. No už mám pocit, okrem toho, že to nie je úplne nové, pretože ten pocit už mám viac ako 3,5 roka, že sme na rovnakej ceste v podstate. No a komisia, váš výbor, je potrebné hovoriť o tom, aký je význam digitalizácie, čo je spojené s týmto portfóliom a s ostatnými sektormi. A to som povedala už veľmi často, že je to horizontálne portfólio, ktoré je prepojené skutočne s občanmi a podľa môjho názoru to je najlepšia oblasť, kde sa dá vysvetliť občanom, prečo je skutočne uži- užitočné, aby existoval európsky prístup k digitalizácii. No a, skutočne, skutočne je to teda spojené s všetkým ostatným, ktorí poslancov, poslankyň hovorili o energetike, ale je to spojené so zdravím, kultúrou, e, energiou a tak ďalej. No, No a ja mám pocit teda, že e, mám vašu podporu. Ďakujem veľmi pekne za to. No a bohužiaľ už mám takú povahu, že v ťažkých časoch som ešte tak bojovnejšie naladená. Niekedy, no a samozrejme, bola som prekvapená, aby som to povedala diplomaticky, že rada prijala rozhodnutie, ktoré nielenže nevyužívalo príležitosti, ale práve naopak obzerali sa späť. Ale naplňa ma nádejou z posledného zasadnutia rady minulý týždeň. Oni žiadali komisiu, aby predložila sa nejaký základný návrh o digitálnom jednotnom trhu. Všetci si uvedomujeme, o čo ide digitálny jednotný trh. E, vy ste hovorili o programoch, takže je to trochu kontra, no ale ja vám teda <laughs> napriek všetkému ďakujem za vašu podporu, konštruktívny a tvorivý prístup vás v všetkých ja som si poznamenal, ja som si spravila poznámky, každý sa e, vyjadril k niečomu a navrhol, e, aké by mohlo byť východisko z niečoho, e, čo nie je priateľné ako záverečné slovo. Stále si spomínam náš prvý začiatok zasadnutia vašeho výboru, vysvetlenie toho, čo ide. No a ja som povedala, a iste si na to spomínate, že každý Európan mal byť digitálny. A tým myslím, a neustále to opakujem, je to stále fakt a nemalo by byť v EÚ nejak rozdelené a nemalo by znamenať automaticky, že keď žijete na vidieku, ste obyvateľom druhej kategórie. To je pravda. Správne to povedal napríklad pán Eller, že že keď dáte občanom príležitosti, ak dáte občanom príležitosti, občanom, tak eh, nemôžeme ich rozlišovať podľa veku, eh, štátu alebo toho, či žijú v alebo na vidieku. Pretože, opätovne je to spojené s e-health, je to spojené s kultúrou, s energiou. Takže ak eh, to, to rozličujete, tak robíte veľkú chybu, pretože nevyužívate príležitosti, ktoré by sa mali týmto spájať. No a pre mňa SAF bol veľmi dobrý nástroj, pretože spolu s prezidentom Európskej investičnej banky sme veľmi dlho a intenzívne diskutovali a tých 9,2 eh, miliardy, ktorý sa navrhoval na, v rámci SAF na vysokorýchlostné širokopásmové pripojenie, tak eh, to malo podporiť ešte kreatívny nástroj, ktorý sme mohli používať ako Európska investičná banka. A potom a eh, už sme hovorili o 80 miliardách eur, pani predsednička. Ak máte 80 miliard eur, a hovoríme, lebo prepojeme s tými peniazmi, pre vidiecké oblasti, pre všetky z tých oblastí, ktorý za, ktoré za bežných oblastí tak nie sú zaujímavým trhom pre, a cieľom pre súkromné spoločnosti, tak to bola prvá chyba v myslení rady, že niekedy tvrdili, že nušan, teda, no ako to by mali riešiť súkromné spoločnosti. Oni ale neinvestujú do neziskových činností. ja aj chápem prečo. No a v našom prípade máme zodpovednosť. Hovoríme o prístupe sociálnych výhod, pretože ja vám môžem povedať, prečo je dobré investovať v týchto oblastiach. Tiež hovorím o zdravotníctve, zdraví, health energiách, energetike a tak ďalej. Takže čelíme tomu, že to bude menej ako 80 miliárd eur, ktoré sa budú dať investovať vo vedeckých oblastiach. O čo však teraz ide, a vy ste to správne povedali, že to prešlo z 9,2 na 1, no a teda to tak, ako je to jasný signál, no, nebolo pochopené, o čo presne ide. Takže ja za to viním trochu aj seba a pýtam sa, či sme nedostatočne náhodou nedostatočne vysvetlili, o čo ide. Takže to si musíme e, teraz uvedomiť a musíme to vyriešiť nejak inak. No, to je správne povedané a to navrhujem vám a všetkým, ktorí sú do toho zapojení, ešte aj mnohých vašich kolegov, predsedov výborov, predsedov politických skupín a strán, aby som jasne povedala, že aj pomocou fondov a štruktúrálnych fondov e, môžu byť e, týmto spôsobom vykonané e, finančné príspevky. A táto možnosť bude o to zaujímavejšia, keď IKT a broadband budú potvrdené ako štvrtá koncentrácia tematických priorít v štruktúrálnych a investičných fondoch. Ak to tak bude, tak potom hovoríme súlade s radou, pretože rada to navrhla, ale ja dúfam, úprimne dúfam, že aj vy budete aktívni a po prijatí Lisabonskej zmluvy máte máte páky na tieto procesy, ako to ide. Čiže je to skutočne veľmi obdobie, obdobie plné víziev a pred letnou prestávkou toto obdobie je dôležité, aby sme využili príležitosť. Divide in our Europe talking about the digital uh, agenda, so to say. Um, I'm just... No a ja si teraz sa uh, prechádzam moje poznámky, vaše pripomienky, uh, otázky, podnety, myšlienky, tvorivé podnety. No a skutočne rada žiada a ukazuje, že si uvedomuje význam jednotného digitálneho trhu a hovorím o jednotnom digitálnom trhu, o komunikácii a o tom kyslíku budúcej ekonomie, ekonomiky. No opätovne reagujeme na želanie rady a predložíme návrh na oktobrovú radu. Pilár sa pýtala, čo chcete dať do toho blueprintu, tak povediac, je to pár vecí teda a teraz sa akurát sa zamýšľame nad tým, a je jasné, že hovoríme o telekom, telekomunikáciách v Európe a trh je zo skupením 27 eh, telekomunikačných trhov v jednotlivých štátoch. Aj iným slovom sa to nazýva fragmentácia. Dá sa to tak eh, označiť. Fragmentácia znamená, že je obmedzený výber zákazníkov. And for businesses like telecom operators... A pre podniky to znamená, že oni nemôžu využívať výhody organizácie svojich prevádzok na eh, celoeurópsky trh. No a môžu e, súťažiť na globálnom trhu. No a ja myslím teraz na to, a dá sa to trochu porovnať s bankovými aktivitami, čo navrhoval môj kolega s Bankovou úniou, ak by ste mohli predložiť návrh s rovnakým prístupom, takže úplne dokončený jednotný trh, digitálna komunikácia, tak potom treba zohľadniť, že to môže e, podporiť naše hospodárstvo až vo výške 110 miliard každoročne. Ak e, máte takúto príležitosť, tak myslím, že ju treba využiť. Reakcia na žiadosť rady. Ja predložím balíček opatrení, budem s vami úzko spolupracovať, tak e, aby sme do zasadnutia v októbri zistili, či je to to, čo aj skutočne, na čo spoločne myslíme na tomto trhu. A teraz um, dievčatá a IKT. No, áno, sú to dva argumenty, možno viacej, ale jedna z nich znie, že potrebujeme ženy alebo dievčatá, No a teraz tu ide o to, že doteraz, správne ste o tom hovorili, doteraz sme túto časť nášho obyvateľstva nevyužili. No a vo väčšine prípadov treba začať skoro. A treba začať už s aktivitami na základnej škole. A treba jasne povedať, že takýto prístup je jasné, že dievčatá e, v tom istom veku, približne 10 rokov, sú rovnako šikovné ako chlapci, ale stále panuje ste presvedčenie, že to nie je dostatočne príťažlivé. Ak začneme s tou dievčenskou alebo s iniciatívou dievčatá v IKT, treba začať čo najskôr. No a medzičasom, a to je veľmi fascinujúce, sme začali s priemyslom, a s univerzitami, sme uzavreli, tak povediať, koalíciu a žiadame spoločnosti, aby zhromaždili, spojili svoje snahy, a vytvorili nejaký prípad, prehľad, ako sa dá riešiť tento problém na jednej strane, čísla nezamestnanosti, mládeže sú podľa mňa nepriateľné a na druhej strane vieme, že e, milión pracovných miest súvisiacich e, v oblasti IKT treba obsadiť do roku 2015, takže treba sa angažovať a vystupovať aktívne v rámci tejto iniciatívy. Jedna bola podpísaná v Hanoveri e, počas veľtrhu, kde som ešte prihlásiť SAP odvedlo vynikajúcu prácu pri zisťovaní toho, či aké veci treba spĺňať, čo treba vedieť robiť, čo vám chýba vo vlastnom životopise, ako nemu ešte tam doplníte toto všetko ešte pred vznikom <laughs> pracovného miesta, tak môžete urobiť maximum, čo sa dá vyplniť a možno budete mať šťastie a nájdete pracovné miesto. No a tiež, keď hovoríme o stratégii pre cloud computing, Silvia o tom hovorila. No ja v mojich poznámkach som na úvod myslela a hovorila o tom Pilár. Dúfam, že svoju správu predloží čo najskôr. Budem môcť pokračovať, pretože je to jedna z hlavných vecí, mimoriadne dôležité, ktoré treba vyriešiť. Včera večer som sa stretla s Tomasom Ilvesom, ktorý predseda e, skupine na vysokej úrovni pre cloud computing a on mi povedal, že on na ďalšom zasadnutí o pár mesiacov chce byť detailnejší. Ale to len čo treba ešte urobiť. Krem toho výborné skúsenosti s predsedníctvom týchto skupín, s prezidentom Estonska, pretože to robil e-house a to bol, do, do, prinieslo vynikajúce výsledky. Takže stratégiu cloud computingu a treba pretláčať. Ja už som hovoril, aké je to dôležité pre malé stredné podniky. Hovoríme o nákladoch. Avšak to je tiež spojené s počítačovou bezpečnosťou a teraz sa prejdem k tej ďalšej veci. My vieme, že pomerne vysoké číslo Európanov ešte nebol na internete. Jeden príklad v Taliansku 40 talianskej populácie nikdy nenavštívilo internet, no a to je pre nás signál, aby sme to presadzovali niekedy. Dôvody a tohto sú toho, že nemajú dôveru, alebo pretože ľudia si myslia, že to nie je nič pre nich, alebo že to nie je dostatočne bezpečné. A my tomu musíme objasniť, že talianská vláda a hlavne minister, ktorý zodpovedá za digitálnu agendu Talianska, bude tlačiť implementáciu tak, aby si Taliani uvedomili, objavili výhody internetu, ale v tom prípade je dobré, skutočne dobré sa zamerať na počítačovú bezpečnosť a ja sa tiež teším na stratégiu, ktorú zverejní, sme zverejnili Katie Ashton, Cecilia Malmstrom a ja sama v mene komisie smernica, ktorá s tým súvisí. A no, dúfam, že uzavrieme dohodu, čo bude možno ešte predtým, než budete mať iné línie v vašom programe, ale dúfam, že čo sa nám to podarí čo najskôr a spravodaj sa bude vymenovaný čo najskôr pre smernicu. Mrs. Um, Carvalho was mentioning the open access for publications. Pani Carvalho hovorila o prístupe k publikáciám. Včera v Jeteborgu bolo zaujímavé stretnutie, kde sa hovorilo o otvorenom prístupe. Boli tam výskumníci veci z celého sveta a oni skutočne prosili nás o, o prístup bude to skutočne premárnená príležitosť, keď to nebudeme lepšie implementovať. No a my e, zverejníme publikáciu o znížení e, cien širokopásmového pripojenia. všetkým nám vadí. Je to otvorené len pre energetické vedenia a o, o týždeň neskôr to e, zase tú cestu rozbijú kvôli e, internetu alebo vode. A tým by sme ušetrili desiatky miliard, miliard eur, totiž lepším využitím súčasnej infraštruktúry a koordináciou stavebných prác. Koordinácia môže zlepšiť situáciu v Európe, iniciatívy, že by tie, to budú súčasťou oktobrovej iniciatívy. To bude na zozname veci, ktoré budeme riešiť. Horizon 2020. No. Všetko sa to bude zameriavať na otvorenú, rýchlu a, a podporné systémy. A pán Prody sa pýtal na to, hovorí o hardvéri. To všetko súvisí s počítačovou bezpečnosťou. Je to vysoká pri... priorita na našom zozname. Ak to nie je dôvera, tak nie je ani bezpečnosť. Na to zabudnite. No a ľudia všade na svete, nielen všade na svete, sa zaujímajú o to, aby hľadali slabé miesta nášho systému. Takže koordinovaný strategický prístup je dôležitý Naši medzinárodní partnery sa už otázkou touto zaoberajú na najvyšších úrovniach. My máme rovnakú líniu. Počítačový zločin je rozdielný od zločinu v reálnom svete. Takže musíme, nemôžeme vôbec pochybovať o tom, aké sú naše hlavné politiky. Elektronická identifikácia. Zvýšením dôvery voči elektronickým transakciám keď hovoríme o identifikácii, nariadenie e, bude podporovať využívanie digitálnych služieb a to bude mať pozitívny vplyv na našu konkurencieschopnosť a to prispieje k rozvoju digitálneho trhu. Vy, Judith, vy ste sa spýtali na inteligentné mesta a technologické aspekty inteligentných miest a to, ako spájať energetiku a dopravu, mobilitu. My sme prispeli k stratégii 2020-2020. O tom som už hovorila. Takže my trváme na riešeniach, ktoré spĺňajú požiadavky interoperability tak, aby sa mesta mohli, mohli medzi sebou komunikovať, a spolupracovať pri infraštruktúre a každé mesto musí byť na pozore, vymieňať si najlepšie postupy medzi sebou a to je absolútne dôležité. Ďakujem pekne. Bene, grazie. Ďakujeme pekne pani komisárke. Naozaj tieto jej reakcie boli veľmi vhodné eh, boli šité na na otvádzky našich eh, kolegov. Eh, budeme určite spoločne pracovať aj ďalej a stretneme sa na ďalšom zasadnutí, ktoré zorganizujeme. Ešte raz jej chceme poďakovať a teraz už budeme musieť pokračovať v programe. Ďakujeme. Bene, proseguiamo con i nostri lavori dando la parola. Takže budeme pokračovať eh, v našom programe. Schôdze nám ako eh, slovo eh, kolegyne Uskov, ktorá by nám mala poreferovať o debriefingu delegácie Európskeho parlamentu, indikajúce sa jej účasti na konferencii o zmene klímy v Dohe v Katare. Raput. Ďakujem pekne, že ste mi dali po, príležitosť podať správu. Takže pred tromi mesiacmi sa vrátila delegácia z Dohy, ale napriek tomu stojí za to eh, vypočuť si krátku správu alebo podať krátku správu, pretože musíme zaujať stanovisko k tomu, ako sa lepšie pripraviť na ďalšiu schôdzu a tie eh, teda budúce schôdze. Bolo nás v delegácií 15 poslancov, viacerí boli z výboru ITRE, Mali sme veľmi intenzívny program počas tých šiestich dní, kedy sme boli v Dohe. Stretili sme sa s komisám, s jeho spolupracovníkmi, zástupcami rady, ceperského predsedníctva, ale aj e, tedy nadchádzajúceho írskeho predsedníctva a s mnohými ďalšími zástupcami rady. Stretli sme sa so zástupcami teda tých najvyšších e, predstaviteľov Číny, Japonska, Brazílie a so zástupcami mnohých ďalších krajín. Čo sa týka čínskeho ministra, otvoril e, tú tému, že Číňania by si teoreticky vedeli predstaviť, že by teda si vybudovali takýto systém obchodovania s emisiami, e, do ktorého by spadal aj letecký sektor, čo bola veľká novinka. A predseda e, delegácie, e, našej delegácie sa snaží teda vyhodnotiť, ako by sa to teda mohlo v budúcnosti ďalej vyvíjať. Bola to veľmi efektívna práca, nielen vo všetkých tých sieťach, so všetkými kontaktmi, ktoré tam delegácia vytvorila. Mali sme aj vlastné také podujatie na okraji, nejaký seminár, ohľadne toho cieľa dvojstupňového, pokiaľ ide o zvýšenie teploty, aby to teda bolo pod tou úrovňou dvoch stupňov. Takisto sme sa stretli s mnohými mimovládnymi organizáciami a takisto sme mali workshopy, kde sme sa stretli so zástupcami priemyslu a spoločnosti. Čiže čo vyvstalo z týchto stretnutí? No určité sklamanie, ale my, ktorí sme boli už na takýchto schôdzach, sme neboli až takí sklamaní. E, napriek tomu bolo veľmi zrejmé, že doho- protokol z Kyoto e, je vlastne jediným ja právne závis- záväzným dohovorom, ktorý máme v tejto oblasti, hoci možno už niektoré štáty to ani nepovažujú za taký úplne najlepší nástroj, no ale uh, to je v zásade na to e, obdobie do roku 2020 jediná záväzná dohoda. A to je nesmierne dôležité. No a otázka je, ako teda e, nakladať s tými e, uvoľnenými e, emisnými kvotami. E, bude teda ťažšie s nimi obchodovať alebo uplatniť ich. A e, teda to si získalo určite pozornosť. Potom na žiadosť EÚ eh, sa hovorilo o pracovnom pláne na nadchádzajúci rok, aby bolo možné dohodnúť sa na návrhu, ktorý by sa dal v roku 2015 potom prijať. To je veľmi dôležité pre nás a vzhľadom na to, že tie ďalšie globálne klimatické stretnutia budú v Európe. Tam sa bude rozhodovať o tom, či, či my dokážeme ako zásupcovia občanov e, e, dosiahnuť to, že, je, teda, že sa dokážeme zhodnúť na takejto dohode klimatickej. Ďalšie stretnutie teda bude vo Varšave v Poľsku budeme teda na domácej pôde v Európe. V roku 2014 e, bude e, teda stretnutie najvyšších e, predstaviteľov štátov sveta a v roku 2015 bude Francúzsko práve takýmto hostiteľom, aby sa, a teda tam je dôležité, aby sa prijala záväzná dohoda o klíme. To je naozaj veľmi málo času, ktorý máme k dispozícii a veľkú pozornosť musíme venovať tomu, ako my v Európe dokážeme sa pripraviť na takéto funkčné, e, teda nejaký fungujúci dohovor. No myslím, že je veľmi dôležité, aby sme posudili výsledky aj z ostatných e, stretnutí, ale neboli tam nejaké veľké pokroky, veľké novinky, tak povediac trošku prešlapujeme na mieste, urobili sme nejaké kroky, ale eh, aj iné rozhodnutia tu boli prijaté, ktoré tiež sú dôležité, ale eh, nestretnú sa až takým obrovským záujmom médií. Čiže my v Európe sa musíme najmä eh, v inštitúciách EÚ, v Európskom parlamente zhodnúť a samozrejme s komisiou, s radou, aby sme dokázali dostať našej zodpovednosti. 2015 15 bude tam prvá minúta pravdy. 2014 tam bude mimoriadný summit pre šéfov štátov a vlád. Ban Ki-moon to teda zvolal. To bude tá druhá dôležitá minúta a potom 2015 vlastne bude hostiteľom Francúzsko tejto, tohto summitu. Čiže musíme mať dohodu dovtedy. Čiže potrebujeme širokú potrebu, podporu, dobrý obsah. Čiže Najprv chcem poďakovať pánovi Rimsemu, že sme dostali dobré informácie, dobré pokyny k tomu, čo sa robilo v Dohe, ale otázka je aj, čo urobíme v tých nadchádzajúcich 8-9 mesiacoch, aby my ako parlament spoločne s komisiou sme mohli naozaj urobiť ten krok vpred na stretnutí vo Varšave Čiže možno by tu mala byť diskusia o tom, ako vybudovať možno nejakú ďalšiu sieť v výbore pre priemysel, životné prostredie. Ešte pred tou ďalšou svodskou. neznamená to, že budeme, eh, že fyzicky pôjdeme na tú schôdzku do Varšavy, ale mali by sme sa trošku pripravovať na túto tému, sformulovať možno nejakú rezolúciu, ako akýsi mandát pre parlament. Musíme začať skôr a musíme sa nad tým hlbšie zamyslieť. A naozaj dúfam, že všetci, ktorí sa veľmi angažujeme v tejto otázke, pomôžeme k tomu, aby sa dosiahol plán e, do budúcnosti, aby bol mm, realisticky ambiciózny v oblasti klimatickej politiky. Ďakujem pekne. Grazie. Ďakujem pekne. Máme ešte niekoľko minút, pretože potom príde pán komisár Oettinger, takže pani kolegyňa Karvaľo, nech sa páči. Máte slovo. Thank you very much, President. I was part of the, the Parliament delegation. Ďakujem veľmi pekne za túto informáciu. Ako tu zaznelo hlavné závery, bolo to druhé záväzné obdobie Kyotského protokolu, boli tu rozhodnutia o financovaní klimatických politik, Pomohlo tomu vyhlásenie Spojeného kráľovstva a Nemecka počas kopu ohľadne financovania pre rozvojové krajiny. A k tej druhej platforme, čo bude nasledovať po kľudskom protokole, tam sa nejaký veľký pokrok nedosiahol, čo sa týka obsahu, najmä pokiaľ ide o procedúry, kalendár, harmonogram, ako pracovať. A to, že je to ešte stále veľmi otvorené a nie je tam nejaký obsah v tej durbanskej platforme, to je príležitosťou pre Európu, aby sa tu urobil nejaký ten krok vpred, aby sa tá platforma naplnila tým, čo je pre nás dôležité. Kyotský protokol sa veľmi zameriava na klimatické obavy, neberie do úvahy priemyselnú konkurencieschopnosť. Takže môžeme sa pripraviť na to, ako tam zapracovať model, ktorý to skombinuje, tú priemyselnú konkurencieschopnosť alebo všeobecnú konkurencieschopnosť eh, s otázkami klímy a bezpečnosti dodávok. Takže je dôležité, aby komisia spolu s Európskym parlamentom pripravili a aby potom tie ďalšie dve konferencie, ktoré budú v Európe, aby tam sme boli skutočne takými vodcami v tomto procese, aby sme tam zahrnuli to, čo je dôležité pre naše hospodárstva. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a poprosím vás všetci ostatní maximálne dve minúty, aby sme dodržali čas. Takže najprv Jordan, potom a nakoniec Prody. Ďakujem pekne. Nebudem hovoriť o tom, čo sa udialo, ako bola situácia. Bolo to dobre predstavené. Otázka je, ako ďalej. V parlamente sa pripravujeme na rokovania koncom roku s rezolúciou a myslím, že je najvyšší čas, aby sme už teraz začali s prípravou a na tomto mieste by som vás, pani predsednička, chcela poprosiť, aby ste sa naozaj v parlamente zasadili za to, že my v tom e, procese schvalovania našeho uznesenia budeme vo výbore ITRE porovnateľní s výborom Envy. Je tu vždy určité nápetie a myslím, že teraz je ten správny čas poukázať na to, že e, musíme zohrávať e, rovnakú hodnotnú úlohu ako výbor Envy. Ďakujem pekne. V každom prípade toto je v kompetencii politických frakcií. V tomto prípade teraz má slovo pán kolega Elmer. Uh, well, thank you very much, uh, Ms. Ďakujem pekne, pani predsednička. A zdá sa, že sme ako trošku zabudli na realitu okolo nás. Realita je taká, že na celom svete je momentálne 12, eh, pardon, 1200 plánovaných nových uholných elektrární. A e, majú sa to na pamäti, tak všetky tieto konferencie, ktoré sa periodicky konajú, e, vyzerajú len ako taká hrstka samozvaných expertov, ktorí sa medzi sebou rozprávajú, bez toho, aby to malo akýkoľvek dopad na svet okolo nás. Nikoho to už nezaujíma, všetkým je to jedno, nikto o tom nie je presvedčený. Dokonca doktor Vendera Páčari z ICCC nám povedal, že v zásade mm, posledných 17 rokov nedošlo k nejakému štatistickému e, globálnemu oteplovaniu, takže ako sa pozeráme na tento celý proces? A ak naozaj chceme znižiť emisie CO2, nemali by sme sa zamyslieť nad tým, ako zredukovať tých 20 tisíc tón, ktoré e, e, prináša tento migrujúci parlament medzi Bruselom a Štrasburgom a možno ušetríme emisie aj tým, že našich poslancov nebudeme posielať na tie konferencie na celom svete. Ďakujem. Grazie, kolega Prodi. Grazie, presidente. Ďakujem pekne, pán kolega Prody. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja si myslím, že by sme mali reálne, skutočne eh, si premyslieť eh, na novo tuto, tento náš postoj, pretože kiotský protokol zostáva formálne síce pri živote, ale je menej e, štátov ako ten počet, ktorý by sme potrebovali, ktorí ho ratifikovali. Takže ja si myslím, že to je len taká všeobecná pripomienka, že by sme mali to urobiť iným spôsobom, pretože kyotský protokol nezohľadňuje v zásade tu, tento hovor z Bali, pokiaľ ide o tú spoločnú zodpovednosť. Takže ja žiadam, aby sme opekovne začali s diskusiou Eh, na túto tému, pretože potrebujeme naozaj pre, mať podmienky preto, aby sme mali tento globálny dohovor. Pretože ak nebude táto globálna dohoda uzavretá, potrebujeme plán B. Prečo? Eh, pretože tá globálna dohoda musí byť eh, plánom A, ale ak sa nám to nepodarí, dokončiť, tak musíme sa začať zamýšľať nad plánom B. Ale plán A, bez toho, že by sme to do politických eh, termínov nepretavili, túto eh, deklaráciu z Bali, nám, mm, nás nezavedie nikde, iba do slepej uličky. Ďakujem pekne a nakoniec to je kolega Ody, ktorý sa vyjadri. Ďakujem pekne, pani predsednička. Eh, ja som chcela vám podporiť teraz návrh kolegyne Carvalho, pokiaľ ide o zorganizovanie politickej diskusie na túto tému. Veľmi dobre vidíme, že postupne hlasujeme o našich správach, či už ide o vozidla alebo obnoviteľné zdroje energie. Vidíme tie politické e, frakcie, kde tie línie sú jasné kde to nie je veľmi ľahké. Myslím si, že tá politická línia Európskej únie zostáva ešte v nedohľadne. Ja som mal eh, tú šancu počas predchádzajúceho mandátu tu byť, eh, kde tie politické línie boli na konci roku 2008 schválené vďaka eh, tlaku Európskeho parlamentu zo strany hlav štátov a vlád to bolo veľmi ťažké. My sa teraz nachádzame v predvečer volieb 2014, tak je potrebné, aby vo všetkých dokumentoch, aby všetko toto bolo pretavené do politickej diskusie vo výhľade na voľby 2014, pretože budúci parlament a budúca rada by mala pripraviť tie nové politické Európskej únie a tu absolútne súhlasím s predrečníkmi. Toto všetko bude potrebné na novo vytvoriť. A veľmi dobre vieme, že to bude mať dopad aj na konkurencieschopnosť našich podnikov, na hospodársky rast a takisto aj na výzvy, ktorým bude Európa čeliť v rámci tohto globálneho sveta. Absolútne súhlasím s tým, že je potrebné zorganizovať túto politickú diskusiu. Ďakujem pekne kolegovi Odi a teraz chceme privítať nášho kolegu komisára Tingera, ktorý medzi tým prišiel. Chcem poďakovať všetkým kolegom, ktorí prispeli k tejto diskusii, pokiaľ ide o eh, dohu. A teraz poprosím kolegu Ettingera, aby sa posadil medzi nás. Bene, diamo allora a nome do, a nome... Mm, teraz v mene komisie, chceme teda v mene parlamentu a nášho výboru chceme privítať komisára Ettingera, komisára pre oblasť energetiky, ktorý tu je a prítomný s nami preto, aby sa venoval diskusie o, o práci, ktorej práve e, spoločne budeme realizovať. Ďakujem pekne, pán komisár. Poprosím vás, aby ste 15 minút nám venovali v rámci vášho príhovoru. Ďakujem. Vážená pani predsednička, dámy a páni poslankyne poslanci, chcel by som vám poďakovať, že ste dnes vyjadrili súhlas s návrhom o smernici. o offshore ťažme, že ste teda schválili tento návrh. Myslím, že um, tým sa zabezpečí aj potrebná ťažba ropy na našom, vo našich výsostných vodách v Severnom mori, v Čiernom mori. Teda je tam vysoká miera bezpečnosti techniky, regulácií a sú tam teda preventívne opatrenia. E, podľa mňa je to krok k ďalšej europeizácii energetickej a environmentálnej politiky a preto ďakujem vášmu výboru a obzvlášť kolegom, ktorí e, teda mali gestiu v tejto veci. Čo je ťažiskom našej práce tento rok? Chceme preniesť záujem z roku 2020 na rok 2030. Vždy, keď som v kontakte s eh, politikmi z oblasti energetiky, so zástupcami hospodárstva, eh, hovoria, že chýba nejaká dlhodobá bezpečnosť pri plánovaní. Neustále kontrolujeme, či sú dodržané ciele 2020 a predkladáme správy o pokroku pravidelne. Nemení sa to, že teda mm, plán plníme, ale diskusia o európskej energetickej stratégii a stratégii na ochranu klímy poukazuje, e, že teda je potrebné to otvoriť aj na rámec 2020 ak by sme nemali stratégiu po, na ten čas po 2020, tak vlastne nejaká spoločná ochrana politiky klímy a energetická politika by sa tým končila. E, dostali by sme sa na roztrieštené trhy, e, je tam rôzny vývoj energetických e, obnoviteľných energií a v konečnom úsledku neúčinnosť v oblasti znižovania emisí CO2. Koncom marca ako komisia predložíme zelenú knihu a e, komisia teda na budúcu stredu bude o tomto rokovať. E, je to e, sprá- pardon, zelená kniha, ktorú spoločne vypracoval som ja s kolegou Hedegard. A je tam odpoveď na mnohé otázky a teda je to určitá ponuka do diskusie pre parlament. Na základe konzultácií. V Dubline po Veľkej noci je neformálne zasadnutie rady, e, potom je spoločné zasadnutie Rady pre životné prostredie a Rady pre energetiku. Tam a koncom roka sa chceme dopracovať k legislatívnym návrhom. Prvá otázka je, či potrebujeme všetky tri ciele. Potrebujeme naozaj cieľ emisí, zníženia emisí CO2, popri tom e, cieľ pre obnoviteľné energie a popri tom cieľ energetickej efektívnosti. Zelená kniha vychádza e, vlastne z rovnakých cieľov, teda zabezpečenie dodávok, udržateľnosť a obnoviteľné energie, teda a, a, zaplatiteľné energie, pokiaľ ide to elektrinu, plyn. Ak si zoberieme ten cieľ v oblasti emisí CO2, tak vlastne z 20% ideme na o mnoho vyššiu hodnotu zníženia v roku 2030. Sporná je otázka, či je potrebný špeciálny cieľ pre obnoviteľné energie. Ja som otvorený ale myslím, že naša energetická politika musí byť viac než len eh, emisie, zniženie emisí CO2, aj keď je to dôležité. A mali by sme sa pozrieť aj na inovácie, hm, spojiť to s novými technológiami a preto by sme našu, mali pokračovať v tejto našej snahe o viac obnoviteľných energií. Voda, solár, vietor, biomasa tak či tak, geotermálna energia a morská energia. To by sa z výskumu malo presunúť eh, k implementácii projektov, malo by to dostať šancu. Mm, napríklad pokiaľ ide morskú energiu, tam je priekopníkom Francúzsko, Škótsko, Írsko. Otázka znie, ako má vyzerať tento obnoviteľný cieľ? Všeobecný cieľ, transportný cieľ, teda cieľ dobra, doprave, v elektrine. Ja som teda zvedavý na to, čo mi budete v nadchádzajúcich mesiacoch hovoriť. No a rok 2007, tam všetky členské štáty súhlasili. Ako teda integrovať 28 členských štátov? Ako sa integrovať ako parlament s jasnou väčšinou? Myslím, že keď komisia koncom roku 2013 predloží svoje návrhy, tak to bude téma pre ďalší parlament na začiatku roku 2014. Čiže po voľbách e, nemusí sa čakať do septembra. A naši nástroj výsledníci v roku 2015 musia dosiahnuť dobrý výsledok pre rok 2030? To je politicky najnapínavejšia otázka pre našu energetickú stratégiu a stratégiu ochrany klímy. A ochrana klímy a energetika sú podľa mňa rovnocenní partnery Energetická politika nie je len jeden z sektorov ochrany klímy, je to vlastný sektor mm, prepojený s ochranou klímy, ale aj so sociálnymi aspektmi, e, dostupnosťou, finančnou dostupnosťou. Potom sú tam aspekty e, priemyslu, hospodárstva, globálna dimenzia. Jednotný trh s energetikou a realizáciu našej legislatívy na dosiahnutie tohto jedného, jednotného trhu chceme e, mať ako druhé ťažisko. A myslíme si, že e, tá téma e, tvorby trhu, čiže ktoré národné zásahy povolíme v rámci pravidel jednotného trhu, to bude komisia upravovať svojimi usmerneniami čo je zlučiteľné s našim právom hospodárskej súťaže, právom e, štátnej pomoci a tak ďalej. Teda dizajn trhu, kapacitné mechanizmy. No a jedna vec je mimoriadne dôležitá. Tento dizajn trhu to je v zásade odchýlenie sa od uh, tých čistých pravidel jednotného trhu. Čistý jednotný trh je dopyt, ponuka, silní spotrebitelia, transparentnosť a podľa možností uh, žiadne zásahy štátu alebo komunálnej úrovne. Žiadne priame alebo nepriame finančné podpory. Žiadne odborné uprednostňovanie alebo znevýhodňovanie. Ale vieme, že v čistom jednotnom trhu momentálne nie sú investície obnoviteľné a ešte e, nie konkurencieschopné energie. E, sú tu, potom je tu téma backup záložných kapacít, napríklad pre plynové elektrárne, potom napríklad Spojené kráľovstvo. Tam je tu požiadavka nových jadrových elektrární a tam budú potrebné nejaké tarify na 30 rokov a na to potrebujú ten dizajn trhu. Tieto všeobecné usmernenia na ktorých sa kolega Almonia a ja budeme teda e, orientovať. Veľmi, veľmi napínavá otázka. Potom chceme pracovať na silnejšej konvergencii národných systémov um, popri týchto obnoviteľných zdrojov. Pri budovaní e- obnoviteľných energií už e, boli určité dobré, ale aj zlé skúsenosti. Nejde o zarovnanie na európskej úrovni, ide o niekoľko spoločných poznatkov, ktoré v zásade by mohli byť určitými usmerneniami pre národné podporné opatrenia. Napríklad V posledných týždňoch som dostal mnohé kritické uh, listy, pokiaľ ide o nejaké zmeny v energetickom sektore vo Španielsku. V Španielsku sú regulované ceny, účastníci na trhu investovali, účastníci na trhu mm, vyrábajú prúd, elektrický prúd a zároveň majú stratu. V Španielsku sú v sektore energetiky straty okolo 9 miliard eur. Potom sa e, krátila podpora pre tie solárne parky, nie pre tie budúce plánované, ale už pre existujúce. A to pre investorov je prakticky nepriateľná podniková nevýhoda, e, pretože sú tu iné krajiny, v ktorých je jedna vec jasná. Retroaktívne zásahy nie sú povolené. A preto e, keď sa v Nemecku hovorí o tejto brzde, e, ktorá by bola nejaká retroaktívna, to považujem za nezlučiteľné s právom. Je to nemožné z pohľadu ústavného práva, majetkového práva a stráca sa tým dôvera. Ak sa retroaktívne zasahuje, tak finanční investori nebudú investovať, banky nebudú poskytovať úvery a celej Európe to v zásade e, bude škodlivé pre dôveru, hoci sektor energetiky potrebuje viac investorov na produkciu, uskladňovanie, výskum, účinnosť a infraštruktúru. My vám predložíme naše oznámenie v druhom štvrť roku tohto roku k energetickým technológiám a inováciám Čiže naše nejaké výskumné oznámenie, kde na základe skúsenosti z ostatných rokov no, predstavíme našu výskumnú stratégiu na základe Horizon 2020 na ďalších 7 rokov. Na posledný bod sú ešte mnohé ďalšie, ale kvôli nedostatku času už skončím. My ešte chceme, čo sa týka zaťažových testov jadrových elektrární, v máji chceme predložiť návrh na riadenia pre jadrovú bezpečnosť. No a návrhmi hm, ďaleko siahlej nezávislosti dozorných orgánov, regulácie. A ďalej do konca roka predložíme návrh k povinnosti poistenia, ktoré za množné škody, ktoré môže jadrové elektráne spôsobiť a ručenie v sektore jadrovej energie. No a my sme videli, ako je to inak regulované v členských štátoch. No a potom treba sa pozrieť aj na poistovací priemysel, aké možnosti zmluvného zabezpečenia vôbec eh, sú v poistovacom priemysle. Čiže nejaký spoloč, nejaké spoločné poistenie, nejaká poistenie zodpovednosti, to tiež prospieva uh, férovej hospodárskej súťaži. Soweit einige wenige Schwerpunkte, äh, die äh, auf unserer Agenda. E, to, čo máme na programe, môžem teraz alebo aj neskôr ešte objasniť. Nejde iba o uh, veci aktuálne teraz, ale ide o horizont roku 2030. Môžeme teda e, o tom diskutovať a môžem pokračovať aj na základe vašich politických pripomienok. Ďakujem. Grazie, komisár. Ďakujem pekne, pán komisár. Ako si viete aj predstaviť, máme tu strašne veľa rečníkov zapísaných na zoznam rečníkov. Chcem samozrejme poskytnúť slovo všetkým a preto musíte všetci dodržať rečnícky čas. Ak dodržate, dodržíte rečnícky čas, všetci sa môžete vyjadriť a potom komisár bude mať možnosť takisto aj odpovedať. Takže 3 minúty. Padám Pani Delka Castillo mene EPP, ďakujem pekne, pani predsedníčka. Vítajte, pán komisár, eh, za to, že ste na, eh, na našom výbore, ktorý je vašim eh, výborom a my sme veľmi radi, že ste tu začalo niečo, čo myslím si, že je veľmi dôležité a je to zrejme energetická politika je energetickou politikou, nie je to politika klimatických zmien Jedna vec je to, že energetická politika prispieva znižovaniu emisí eh, CO2 a je dôležité, aby politika eh, klimatických zmien bola efektívna. A na druhej strane je to, čo sa v mnohých príležitostiach eh, stalo, č, musím povedať úprimne, pretože takto si to aj myslím, bolo akýmsi unikom energetickej politiky do politiky klimatických zmien pričom e, emisia, politika týchto, emisná politika by mala prispieť znižovaniu emisí. Takže energetická politika by mala e, samozrejme byť prepojená s e, dodávaním energii, takisto s infraštruktúrami, s rozvojom nových zdrojov energie a takisto s inováciami aj v oblasti technologickými inováciami. A preto je oveľa ľahšie si toto eh, predstaviť, pretože až doteraz eh, pri mnohých eh, momentoch sa dialo niečo iné. Keď hovoríme o sociálnej politike, ako bude vyzerať, ako môže energetická politika byť sociálnou politikou, ak fabrika alebo podnik nemôže vyrobiť, pretože nemá dostatok energie, energie alebo keď nebude fungovať doprava, tak potom samozrejme, že nemôžeme takúto politiku mať. Čiže ak chceme takúto politiku mať e, s mimoriadnými sociálnymi dopadmi, ktoré sú veľmi dôležité pre rozvoj a hospodárstvo, tak je potrebné mať e, riadnu energetickú politiku. A v tomto zmysle, pán komisár, e, myslím, za ten krátky čas, ktorý nám v tomto mandáte zostáva, pretože máme veľmi krátky čas, táto legislatíva legislatíva možno až po eh, lete môže byť predložená na stole Európskeho parlamentu. Zohľadňujete túto situáciu, v ktorej sa nachádzame, eh, túto novú eh, cestu, ktorú je potrebné jasne vytýčiť smerom k jednej energetickej politike, ktorá nebude závislá od inej politiky. Aké sú tie výhľadky, návrhy komisie v tejto oblasti. E, Stručne e, ste spomenali zelenú knihu, takisto aj smernicu o jadrovej bezpečnosti. Ja by som však chcela mať takú lepšiu predstavu o tom, čo z e, strany návrhov komisie chcete predložiť e, počas ešte tejto legislatívy, čo budeme mať e, k dispozícii napríklad najneskôr do jesene. Čo zamýšľate najneskôr do jesene? Ďakujem pekne, Pilar. A teraz odozdávam slovo Tereze Madurel Riera. 3 minúty. Ďakujem pekne. Pani predsedníčka, pán komisár, najprv by som vám chcela poďakovať za vašu prítomnosť na tom, tom našom výbore. Niekoľko pripomienok veľmi stručne. Minulý týždeň v Štrásburgu sme hlasovali o guidelines pre energetické infraštruktúry. E, našim spravodajcom bol pán e, kolega De Campos a e, má za sebou veľkú prácu, aby zosúladil návrhy komisie, rady a parlamentu v takomto dôležitom sektore, tak pri veľkých škrtoch, pri vytváraní nových energetických štruktúrach a takisto aj videli sme jeho veľké úsilie vypichnúť eh, tie prioritné iniciatívy a projekty a pri určení, ktoré by mohli byť eh, opravne, eh, opravne zvoliteľné na financie na finančné prostriedky pre eh, projekt Connecting Europe. Takže pokiaľ ide o tie energetické infraštruktúry, eh, na základe návrhu, ktorý predložila rada, mohla by sa eh, tie prostriedky znížiť až na polovicu s tým, že je potrebné vypichnúť tie priority a že nebude teda dosť peniazy na všetky projekty, ktoré sú v európskom záujme. Avšak moja skupina sa postavila jasne proti týmto argumentom rady, ktorí tvrdia, že to, čo schválili v tom nariadení o energetických energetických infraštruktúrach nevylúčuje rokovanie o, o tomto mechanizme Connecting Europe. V tých usmerneniach sme identifikovali tie projekty, ktoré by mali eventuálne byť opravniteľné na finančné prostriedky, ale pokiaľ ide o mechanizmus, sme stanovili aj finančné prostriedky zo, zo súkromného sektora na tieto projekty. Dúfam, že toto bude zohľadené a že komisia urobí všetko preto, aby uľahčila alebo podporila tieto rokovania parlamentu s radou v tejto oblasti. A po druhé by som e, sa chcela vyjadriť k balíčku o klíme a energie 2030 e, a takisto ohľadom cieľov, pokiaľ ide o obnoviteľné zdrojné energie a emisí. Je z tohto pochádzajúce moja no skupina si myslí, že by sme mali pokračiť ešte ďalej pretože eh, máme tu eh, špecifické ukazovatele, ktoré sú zohľadnené, ktoré by mali byť eh, záväzné. My nemôžeme len tak náhodne si vyberať medzi týmito troma ukazovateľmi v rámci Európy 2020 a jeden z ukazovateľov, ktorý sa nebude plniť, to je ten, ktorý nie je záväzný. A preto moja skupina žiada a vyzýva, aby sme bránili tieto ciele ktoré si myslíme, že sú najadekvátnejšie a e, záväzné. A robíme to nie len na tak ako to eh, bráni komisárka pre eh, oblasť klimatických zmien a pretože máme eh, pocit, a tak ako povedala kolegyňa, že sme ako si unesení z, zo strany práve politiky klimatických zmien a budeme sa snažiť účinne na tom pracovať. Ďakujem. Ďakujem, Tereza. A teraz pán Claude Turmes. Tri minúty. Ďakujem veľmi pekne. Myslím, že právam poukazujete na problematiku cenovo dostupnej energie. Keď sa na to pozrieme presnejšie, vidíme, že ceny ropy a zemného plynu od roku 2000 narastli viac ako ceny elektrického prúdu. No a druhú vec, ktorú si musíme uvedomiť, keď sa pozrieme na domácnosti, tak väčšina domácnosti vydala viac na dopravu a kúrenie ako na elektrický prúd. No a myslím, že Treba to úplne zanalizovať. My z Európy nemáme veľký vplyv na svetové ceny ropy. Myslím, že že čo sa týka plynu, tak tiež cesty vám ne, ne, neklesnú. No a čo sa týka elektrického prúdu, tak akurát prebiehajú e, investičné zmeny. Takže môžeme zmeniť iba objem spotreby. No a ja myslím, že v časoch krízy energetická efektivita by mala byť viac v centre pozornosti politiky, pretože tu sa dajú zredukovať náklady. No a ďalšie veci, e, ktoré ma zarážajú, my hovoríme o slabne Európy. Nikto nehovorí, že dnes vysoké percento dávame na ropu, plyn. To znamená, že klesajúce zásoby v Európe spolu s rastúcimi svetovými cenami tých 400 miliard eur, ktoré, za ktoré kupujeme energie, nie je to jedna z najväčších slabín európskeho hospodárstva v porovnaní náš obchodný deficit s Čínou 120 miliárd. Každý deň hovoríme o konkurencieschopnosti voči Číne 120 miliárd a takmer nikdy nehovoríme o tom, že takmer 400 miliárd máme obchodný deficit v energetike. No a najrychlejšia odpoveď na to je energetická efektivita. A jednu otázku k rovnakým podmienkam Dnes neexistujú rovnaké podmienky, pretože niektoré ceny sú veľmi nízke a pre, pre solárne, veterné energie a treba 100% havarijné poistenie, ale pre jadrové elektrárne nie. Fukushima pravdepodobne bude znamenať 1000 miliard škôd pre Japonsko. To znamená, že keď v budúcnosti minimálne e, prípade nových investícií chceme eh, zachovať nové eh, podmienky, tak sa treba zamýšľať aj nad zodpovednosťou eh, nových jadrových elektrární. No a vy ste naposledy o tom hovoríte o, o tom návrhu, ktorý teraz komisia vydala o garancii alebo záruke, povedzme, tí ľudia, ktorí sú priamo postihnutí, že oni budú odškodnení, alebo hovoríte o zodpovednosti, pretože to je oveľa širšia koncepcia ako len odškodnenie ako len odškodnenie obeti. Ďakujem pekne. Teraz zostáva slovo kolega Chichester na 3 minúty. Ďakujem pekne, predsednička. Vítam vás, komisár, medzi nami. Veľmi radi vás tu vidíme. No a Zatiaľ, čo tento výbor e, prijal pozmeňujúci návrh e, a vyzýva komisiu, aby sa pozitívnejšie e, prijala pozitívne zmeny v oblasti jadrovej energetiky. Už ja mám rečnícky čas, tak ja hovorím. Aké kroky podnikne komisia pri plnení tohto pozmeňujúceho návrhu? Ďakujem pekne, kolega a kolega dostá, teda slovo dostáva kolegyňa Cavela. Ďakujem pekne. Je pravda, a teda Klot ma podporil a dodal mi odvahu, pán, aby som sa takto vyjadrila. Pán komisár, energia je príliš drahá v Európe a preto musíme sa posnažiť využívať naše pôvodné zdroje, ktoré akýkoľvek o akýkoľvek typ energie ide, pretože vidíte, že je tu pán kolega Turmes, ktorý zastupuje zelených, ktorý e, sa vyjadril, vyjadril svoje obavy, pokiaľ ide o náš dovoz ropy a ostatné suroviny, ktoré pochádzajú z tretich krajín. A e, ja teda dúfam, že budete môcť e, takisto podporiť zelených v tom zmysle, aby sme opätovne sa vrátili k využívaniu tých našich pôvodných eh, zdrojov, aby sme sa vyhli eh, tým nerozumným reakciám zo strany zelených. Ďakujem pekne, pán komisár, ďakujem pekne, Niky. A teraz má slovo pani Jordan, dve minúty. Eh, najprv sa zahvaľujem gospodu. Ďakujem veľmi pekne. Najskôr by som chcel poďakovať ja pánovi komisárovi, pretože vidíme, že sa veľmi angažuje v diskusí s Európskym parlamentom. My už netrpezlivo čakáme zelenú knihu a ja som počul, že ste hovorili o racionalizácii našich politík a že musíme, musíme sa zamyslieť nad počtom cieľov, ktoré si stanovíme. Ja sama si myslím, že ich máme až príliš veľa, že systém je príliš komplexný a že skutočne v oblasti energetiky musíme pokryť tiež ďalšie, ďalšie veci ochrany, teda ďalšie veci programu. E, nuž e, pripomienka cena energie. Ja súhlasím s tým, čo povedala kolegyňa Cavela. Keď porovnáme ceny energie v Európe, e, tak sú v niektorých oblastiach niekoľkokrát vyššia ako cena energie v USA napríklad. A mňa by zaujímalo, či v oblasti energie tiež pripravujete isté opatrenia. No a ešte tretia otázka Zaujímalo by ma, akým spôsobom sa zamýšľať nad istým plánom B, ak nebude, dosiahnutý, nebude dosiahnutá dohoda o potrebných zmenách do roku 2015. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a teraz má slovo kolega Thompson. Dve minúty. Eh, Ďakujem pekne, pani predsedníčka gave us a lot of messages. Chcem vás eh, privítať. Eh, mám pár otázok. Vy ste povedali, že, povedali, že každý si musí eh, dovoliť, že energia musí byť cenovo dostupná, ale máme tu problém energetickej chudoby a myslím, že ceny energií závisia od toho, kde žijete. Napríklad u mňa doma v Kodani je kúrenie veľmi lacné, možno lacnejšie ako v USA. Takže tieto príklady máme aj v Európe, avšak pred troma týždňami ľudia demonstrovali pred bulharským parlamentom, pretože e, ceny energií sú príliš vysoké. Ja som minulý rok bola v Maďarsku a ľudia, a pýtala som sa ľudí, čo je najdôležitejšia politická otázka a oni jednotne hovorili ceny energií. E, v Maďarsku 10% najchudobnejších, 50% dávajú za kúrenie v zime. Takže mňa zaujíma, či môžeme efektívne riešiť problém energetickej chudoby. No a ďalej, myslíte, že potrebujeme nejakú európsku stratégiu, hlavne na riešenie tejto otázky vrátane spoločnej definície energetickej chudoby a predložíte takúto stratégiu ešte do konca uh, volebného obdobia, pretože toto je podľa môjho názoru mimoriadne dôležité. No a ďalšiu vec, ktorú by som sa chcela spýtať, to je zelená kniha. Pokiaľ dobre cháp, som tomu dobre pochopila, tak v jednom zo svojich prejavov ste povedali, že spoločná európska energetická politika musí byť založená na záväzných trhoch. Inak to nebude fungovať. E, videli sme záväzné trhy na rok roku 2020 a obnoviteľnej energii. To funguje energetická účinnosť nefungovala. Teraz máme záväzné ciele pre energetickú účinnosť. No a mňa by zaujímalo, e, či bude nejaké, nebude nejaké záväzné ciele pre energetickú účinnosť. Ďakujem pekne. A teraz má slovo kolega Prody. Grazie, presidente. Ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujem pekne, pán komisár, za váš, to, že ste prišli medzi nás. My sme vždy veľmi tým potešení. Eh, pokiaľ ide o systém dotácií fosílnych palív, ktoré sú veľmi Zrejme nedávno ste prijali opatrenia v prospech rafinácie fosílnych palív. Ja by som sa chcela spýtať, či to nie je v rozpore s podporou obnoviteľnej energie alebo energie z obnoviteľných zdrojov. A potom sa ešte chcem spýtať, že je potrebné toľko investícií ešte vykonať, či už ide o obnoviteľné zdroje energie alebo energetickú účinnosť. A my sme ešte stále nehovorili pritom o zdroje, o zdrojoch, o finančných zdrojoch. Pán komisár, parlament eh, je za eurobonds eurobondy, pretože tam môžeme nájsť finančné zdroje, ktoré by mohli byť tu okamžite nasadené, ktoré by podporili a čelili hospodárskej kríze, ktorú teraz zažívame, s tým, že to sú no regret. Toto sú investície, ktoré sa nestratia. A teda mali by sme sa ešte pustiť do tejto bitky, pán komisár, podľa mňa. Grazie, kolega Prodi, la parola, kolega... Ďakujem pekne, pán Prohdy a teraz pán Merkis. Pani Merkis. Ja, dank u commissaris. Uh, ik heb een, uh... Ďakujem pekne, pán komisár. Ja mám niekoľko otázok. Tá prvá otázka sa týka následovného. Stále tu máme veľa skrytej štátnej pomoci pre rôzne typy fosilných palív a takisto pre výrobu energie z takýchto e, páliv. A popri tom tá energia z nich je naozaj veľmi lacná. Čo robí Európska komisia? Preto, aby e, tieto všetky štátne pomoci, či už priame alebo nepriame, boli ukončené. A druhá otázka. E, v tejto chvíli tu máme zásadné obmedzenia nástroja Connecting Europe, pokiaľ ide o ten viacročný finančný rámec. Sú tu tiež možnosti štúdia vytvárania super e, šikovných energetických sieť, napríklad prostredníctvom e, železničných sietí aj v Nemecku e, sa tu teraz skúma Takže vzhľadom na to, že tento program bol taký zoškrtaný, do akej miery myslíte, že toto vôbec sa bude môcť e, realizovať? A potom kolegovia tu hovorili aj o investíciách do efektívneho využívania energii. Vracia sa nám však energetická chudoba, tak ako to spomínala už kolegyňa Thompson. E, vedľa efektívnejšieho využívania tu máme ešte jeden spôsob a síce, že každý bude takým drobným producentom energie. Ak sa komisia aspoň trošku tým zaoberá. Chcela by som sa spýtať na nejakú e, komplexnejšiu stratégiu toto. Nech sa páči, kolegyňa, kolega. Ďakujem pekne, predsednička. Ďakujem pekne, pán komisár. E, pre mňa sú vaše slova vždy mimoriadne e, dôležité. Vy máte aktuálne informácie, praktický prístup. No a povedali ste sú to dve veci. Energetická politika nezávislá na emisí CO2 no a po druhé obnoviteľné zdroje energie doteraz nie sú, uh, nie sú konkurencieschopné. Európa je uprostred recesie, potrebujeme pracovné miesta, rast, eh, rast, no a potrebujeme konkurencieschopný energetický trh. Avšak myslím, že vec, ktorú povedal kolega Turmes, je dôležitá, veľa sa dá urobiť v oblasti energetickej účinnosti. Ja uvidím len jeden príklad. U nás, keď eh, ten írsky tiger bol na väčšej sile, tak eh, každý, eh, každý, každý dom má osobitné vybavenie a myslím, že potrebujeme záväzné ciele, e, verejné budovy, súkromné domácnosti a tak ďalej. Mala by tam byť redukcia 30-40 e, pre tých, ktorí závisia od ropy alebo vykurovacieho oleja. A mali by sme pomôcť pri prechode na alebo aj keď mali prejsť na plyn. No a ďalej modrý rast, komisia o tom hovorila More má veľký potenciál, čo sa týka e, vetra, prílivových e, síl a vln. A chcem sa spýtať komisára, kam to pôjde v budúcnosti a ako to bude konkurencieschopné, pretože e, to bude kľúčovým aspektom. No a na záver, mnohé ťažobné spoločnosti, že technologický, technologický pokrok napriek technologickému pokroku e, mnohé zdroje nebudú dostupné za konkurencieschopné ceny, keď nebudú známe. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne kolegovi Kelimu a teraz e, má slovo kolegyňa Niebler. Ďakujem predseda, pán komisár. Ja sa tiež teším, že, ste, že vás môžeme privítať medzi sebou na výbore a som rada, e, že tiež neustále hodíte do budúcnosti. Teraz diskutujeme a budúci týždeň budeme môcť hovoriť o perspektívach a ako budete riešiť zásobovanie energiami v roku 2030. A tým sa dostávam k prvej otázke. Keď sa zamyslíme nad tým, ako má vyzerať budúcnosť, možno by bolo dobre zamyslieť sa nad tým, kto odkiaľ je. Vo všetkých členských štátoch máme národné monopoly, energetický vnútorný trh, liberalizácia, popísali sme tri balíčky. No a teraz sa ukazuje, alebo ukazujete na to, že e, pracujete na e, dizajne, na trhovom dizajne, to je podľa mňa dobré, ale ja sa spýtam trochu provokatívne. No už... Uh, Zdá sa, že naše pokusy liberalizáciu zlyhali. Išli sme eh, cestou, ktorá bola protichodná s tým, čo sme chceli dosiahnuť. A ďalšia vec, eh, hovorili ste o konvergencii obnoviteľných zdrojov. Dnes sme neprijali len správu Ivo Beleta, ale tiež správu Herberta Roila, eh, ktorá bola prijatá veľkou väčšinou. No a aj naša pozícia ako môžem myslieť, mohli, môžete k tomu niečo povedať. No a tie myšlienky, ktoré sú to tiež eh, vplývajú na tú zelenú knihu, ktorú predložíte budúci týždeň. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz pani Kovárska-Bobinská. Ďakujem veľmi pekne. Neviem celkom presne, či som to pochopila správne. Vy, pán komisár, hovoríte, že, že sledujete tri cieľa, neviem, či sú to rôzne ciele, alebo len sme na myslenia o tejto politike. Prosím, opravte ma, keď to som nepovedala správne. Počula som, že takéto návrhy tu zaznievajú, kolegovia hovoria o tom, že na, u nás v skupine si myslíme, že by sme potrebovali jeden hlavný cieľ, ktorý by štrukturoval všetko ostatné. No a mňa by zaujímalo, čo navrhujete v tomto ohľade. No a ďalšou vecou je, že keď hovoríme o obnoviteľných zdrojoch, moji kolegovia hovorili o potrebe štátnej pomoci pre uhlie a preto sa pýtam, aká je pomoc pre obnoviteľné zdroje, pretože e, problémy e, sa v tomto ohľade e, objavili v Nemecku. Vysoký komisár hovoril, že do roku 2020 komisia má plány odstrániť podporu pre obnoviteľné zdroje. Takže ak e, sa plánujú nové ciele, súčasne potrebujeme hospodárskú realizovateľnosť e, s možným odstránením e, štátnej podpory. No a ďalší dokument, komisár, predseda komisie Barroso a ďalší komisári idú do Ruska podpísať cestovnú mapu. No a to nie je nezapadá na našich vzťahov s Ruskom. No a myslíte, že tá cestovná mapa bude tiež obsahovať nejakú eh, kapitolu o energetike? A ďakujem. Ďakujem pekne, kolegyňa Arms. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Äh, Ďakujem pekne, predsednička, pán komisár. Dnes máme pred sebou druhú štúdiu k technickým problémom eh, k belgickým jadrovým reaktorom eh, do Tianj. Ten problém, ktorý som vám už raz opisovala, spočíva v tom, že práve takéto materiálové problémy európske záťažové testy vôbec nesledujú, avšak sú reálne. No a to nové na tejto štúdii je, že e, čo sa zistilo, že počas výstavby Tyranž sa objavil už ocelový kruh, e, ocelová obruč, ktorá mala e, problémy materiálové a musela byť vymenená a z toho podľa môjho názoru vyplývajú následky pre rozhodnutie o opätovnom spustení alebo nie pretože bezpečnosť nemôžeme dnes hodnotiť inak ako v čase výstavby. No a moja otázka znie, keďže viem, že e, záťažové skúšky sa nezlepšia, plánujete v nejakom dohľadnom čase e, prijať nejakú smernicu o bezpečnostných normách európskych jadrových elektrární, tak ako to bolo oznámené. No a druhá otázka, tiež ste hovorili o Mm, poistení jadrových elektrární, hovoriť o tom ručení a zodpovednosti. Myslím, že to je veľmi dobrá myšlienka, pretože si myslím, že rizika, ktoré eh, sa momentálne zvažujú v Belgicku eh, kvôli opätovnému spusteniu niektorých elektrární alebo nie, že tieto rizika prevádzkovateľia eh, by hodnotili úplne inak, ak by ručili za úplné škody spôsobené jadrovou elektrárňou. Takže kedy predložíte tento návrh z zodpovednosti? Ďakujem pekne. Teraz kolegyňa Karvajo. Ďakujem pekne, predsednička. Srdečne vás vítam, pán komisár, bude výboru JITRE. No a tento výbor minulý, teda koncom novembra prijela balíček na Horizon 2020, no a myslím, že máme špecifických programov sme hlasovali jednomyselne a ambiciozne pre všetky výzvy, ktoré sa týkajú energetiky, a to znamená vyššie, vyšší percent rozpočtu. Ešte nevieme presne, aké bude konečné číslo pre Horizon 2020, avšak navýšili sme podiel energie v rámci celého Horizontu 2020 a máme viacero tém, širší, tie, širších tém, Eh, ambicioznejších eh, energie, zvýšenie energetickej efektivity. Veľká, je tam dlhá kapitola o eh, skladovaní CCS, CCU, decentralizovaná produkcia energie, mikrogenerácia a tiež viditeľnosť pre europrogramy a tiež máme účelo viazané prostriedky pre obnoviteľné zdroje, ich výskum a tie momentálne rokujeme o tomto s radou. Žiadny, žiaden z týchto nových bodov zatiaľ rada neprijala, takže my počítame s, vašim, s vašimi snahami, s snahami celé komisie, aby e, sa dospelo k, rie, e, k záverečnému rozhodnutiu, ktoré bude dobré pre energetiku a e, myslím, že náš návrh je vyvážený a dobrý. No a posledná vec, čo sa týka financovania set plánu, nevidím tam nič extra pre tento plán, takže ja myslím, že hlavne škotáte e, v rámci Horizon 2020, hlavne na ako financovanie plánu e, takým nepriazivnejším rozhodnutím rady. A čo, čo očakávate toho finančného plánu my tiež presadzujeme synergie. Ešte to nie je dokončené členskými štátmi. Mohli by ste nám k tomu niečo povedať? Ďakujem pekne. Dobre, takže posledný príspevok zo strany kolegu Odyho. Merci, madame la prezident. Ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujem pekne, pán komisár, za vynikajúcu analýzu, ktorú ste nám dodali, pokiaľ ide o politickú oblasti len tri pripomienky, pokiaľ ide o dôsledky e, týchto nehôd alebo poškodení. Myslím si, že všetky dopady e, týchto výrobných aktivít nie len v jadrovej oblasti, ale geotermálnej, takisto hydrovodnej e, a tak ďalej. Vy ste hovorili veľa o tých istôt. BP napríklad nebol poistený, oni majú vlastný fond, ktorý vytvorili pre prípad takýchto škôd, nehôd, čo je veľmi dobré, pretože eventuálne aj zamestnanci môžu môžu eh, byť s tým pokrytí, čo už teraz nie je eh, reálne. Eh, po druhé, máme taký model, kde máme veľmi dôležité výrobné centrum a veľa spotrebiteľov. A chceme sa dostať takému modelu, kde budeme mať výroby, ktoré sa teda rozriedia s obnoviteľnými zdroj, zdrojmi energie. Ako vidíte potom problém investície a sieti? môžeme mať eh, nejakú európsku spoločnosť eh, energetických sietí. Samozrejme, to nie je v kultúre EPP to takto mať, ale ako vidíte túto problematiku sietí a financovania? A pokiaľ ide o legislatívu, vy ste povedali, že budeme predkladať na konci roku legislatívu, ale poprosím vás, určite nepodávate sa e, príliš veľa. Všetci chceme pripraviť európske voľby 2014 a teda národ, alebo teda e, ľud sa musí e, rozhodnúť, pokiaľ ide o zelenú knihu, oznámenia áno, návrh áno, ale potom si to ponechajme na novú, novú komisiu, nový parlament, ktorý by mali pripraviť novú generáciu roku 2020, pokiaľ ide o tie tri cieľa, ktoré ste práve spomenuli. Grazie. Ďakujem pekne, kolega Odi. Nech sa páči, pán komisár, odpovedzte na toľko pripomienok, ktoré vám tu boli predložené, takže máte 15 minút dispozície. Nech sa páči. Herr Turmes hat einen Schwerpunkt. Ďakujem pekne, pán Turmes. Pán Turmes, eh, vaša pripomienka bola správna a ceny ropy budú už len trvalo rázne, budú klesať ďalej. No a pravda je, že uhlie je v súčasnosti veľmi lacné a to je celkom jednoduchého, jednoduchého dôvodu, pretože Američania využívali uhlie na výrobu energie, teraz majú pridlicový plyn, vyvážajú uhlie do Európy, ktoré je relatívne lacné pre energetický trh na kúrenie a výrobu prúdu. Cena ropy síce narastla, ale je to globálna cena medzi americkým trhom a európskym trhom je rozdiel približne 10%. Ten predtým tiež neexistoval. Ten vznikol hlavne kvôli vlastnej produkcii ale 10 nie je nejaký podstatný rozdiel. Takže keď cena ropy narastie, tak pre globálnu konkurencieschopnosť to nie je výhoda alebo nevýhoda. V Chicagu, v Šanghaji a Rotterdame je tá cena rovnaká. Faktor pre produkciu na kúrenie, na chemický priemysel a tak ďalej. No ale hlavne toto, konkrétne globálna cena, bez ohľadu na to, aká je vysoká, to nemá veľký vplyv na globálnu, globálnu hospodárskú súťaž. A tak v prípade uhlia a plynu je to inak. Máme svetové ceny uhlia, no a ťažba čierneho uhlia, uhlia a podpora fosílnych energií v roku 2018 v Európe vyprší. A som rád, že doteraz žiaden členský štát e, tú možnosť nepredložil, že ťažba čierneho uhlia bude podporovaná štátom neviem ako to vyzerá všade úplne, ale viem, že minimálne v Nemecku to je akceptované. Tá otázka sa mi zdá. No a máme cenu za uhlie, či je to v Kolumbii, Kanade, USA, Južnej Afrike. No a bez ohľadu na to, tak eh, príspevky prichádzajú k tomu uh, ceny prepravy, ale všeobecne je to rovnaké vo veciach biomasa, urán, sú nejaké situácie, ale nie pre plyn a elektrický prúd. Preto sú dva vplyvy. E, plyn, bridlicový plyn, ktorý ceny v USA stlačil na 25 priemerné ceny plynu v EÚ. Ja si nemyslím, že e, bridlicový plyn bolo dobré riešenie, ale tiež si nemyslím, že by sme to mali uh, odsudzovať. Veľká Británia, Polsko, tie chcú ísť ďalej. No a iné štáty sú za, niektoré proti, ale ja z rozhovorov že bridlicový plyn znervozňuje Rusov. Ich eh, koncepcia plyn z Ruska, vybudované plynovody, dlhodobé, dlhodobé zmluvy a treba platiť, či plyn potrebujeme alebo nie, a ďalej indexácia cien ropy, tak to nebude udržateľná pre, pre brilicový plyn, a keď na termináloch bude zohrávať diversifikácie úlohu. Takže ja nehovorím na miesto plynu z Ruska, ale na to, aby sme plyn z Ruska dostávali za lepších podmienok, aby sme boli rovnocenným zmluvným partnerom Rusov. No a aj napriek tomu je jasné, že nedosiahneme úroveň cien, ktorá je v Amerike ale strednodobé e, plyn stojí v Európe štvornásobok toho, čo teraz, alebo len dvojnásobok, alebo šestnásobok. Musíme bojovať za to, aby cenový rozdiel sa ešte nezvyšoval. Rozdiely treba akceptovať, ale nie svojvoľné. V prípade pracovných nákladov to bolo rovnaké. V Európe, vo väčšine krajín Európe, nie sú krajiny, kde je podprimerná mzda, ale otázka toho, či naše mzdy sú dvakrát také vysoké ako v Malézii, alebo či sú desaťnásobne vysok, vyššie, to závisí produktivitou, presnosťou, vzdelávaním, dobrou infraštruktúrou. Môžeme akceptovať vyššie ceny práce a energie, ale nie v nejakom svojvoľnom rozsahu. A čo sa týka elektrického prúdu. V Európskej rade sme mali porovnanie a predložili porovnanie cien. Ehm, už v Európe sú obrovské rozdiely a máme rastúcie rozdiely voči krajinám, arabským krajinám, USA a iným regiónom. No a je jasné, že, že elektrický prúd je pre priemysel čoraz dôležitejší. Samozrejme, Pravda je, že v priemere hospodárstvo 3 až 4 e, obratu súvisí s nákladmi na elektrický prúd, ale keď je jedna noha v chladničke a keď druhá noha v, na peci, tak priemer je 37 stupňov, ale na jednej strane to horí, na druhej mrzne. No a pre nejaký jeden, jednu časť hospodárstva sú ceny prúdu dôležitejšie ako cena práce. Meď, hliník, uhlík, papier, textilný priemysel, oceliarstvo. Pán Turmes, eh, u mňa, boli, eh, u mňa bolo celé predstavenstvo reťazca Edeka z Nemecka. To sú pracovné miesta. Nejde o pracovné miesta. Ja by som rád eh, zachoval každé pracovné miesto v Európe. Ja odmietam rozdelenie na starý a nový priemysel. Potrebujem všetko. Oceliarstvo je pre mňa nový high-tech priemysel. Pani Harmsa, ste to povedali teraz neskoro. Ja už som zodpovedal vaše otázky a s vašimi otázkami ste využili časy ja ich zodpovedám na druhýkrát. Nebudem odpovedať druhýkrát, aby som využil čas. Vy už ste, dosť času potrebovali. Nuž, dovolte, aby sme sa rešpektovali a porozprávali. No, európsky oceliarský priemysel má vlastné problémy, ale tiež problémom sú nákladné energie. Ja som za to, aby sme vypracovali usmernenie a aby ceny energii neboli dôvodom na odchod priemyslu. Dámy a páni, ja s veľkým rešpektom čakám na vaše rozhodnutie. Ja som za backloading. Ale taký sach do trhu s 500 miliónmi jednotiek na ITRE bol zametnutý a na Envy maximálne raz Teraz je to otvorené. To ukazuje zmenu klímy. A pred pár rokmi by to bolo nemysliteľné. Hovorili by ste, že backloading je nepriateľný. A keď som na rade, to nie sú len poslanci, ale aj občania, vy ste tiež občania svojich krajín, sú to členovia odborov, aj, aj vlád. Musím povedať, že na rade je teraz nálada 2030 a predpisy klimatických cieľov, ktoré podporujem a obnoviteľných zdrojov energie tiež podporujem a cieľov efektivity nie len v Polsku, ale v mnohých ďalších krajinách tiež. Hovoríte, nechajte nás na pokoji. No a Španielsko, Portugalsko, Taliansko, Grécko, to je tu, tie o energetike a ochrane klímy nechcú veľmi rokovať. A v Polsku, za Pol- jak my sú Slováci, Češi, pobalské krajiny, Bulhária, Rumunia a sú radi, že Poliaci so svojimi širokými ramenami a vetom zabrania veciam a že ani nemusia byť tí zlí. No ja som za pokračovanie aj za rok 2020 ale tam musíme všetci, vy, ja a aj rada, musíme stať pragmatickí a ochotní príjmať kompromisy a nemôžeme sami proti sebe, pretože to bude znamenať fragmentáciu a ukončenie ochrany klímy v Európe. A potom nebudeme potrebovať žiadneho komisára pre energiu ani klimaty, klímu a nemusíme sa rozprávať o cieľoch. A preto vás žiadam, všetci musíme musíme robiť ústupky. A backloading je pre mňa len signálom o zmene postoja v parlamente, ktorý, ktorá bola na rade ešte výraznejšia. No a ďalej, prečo národné zásahy? Obnoviteľné zdroje, potrebujú podporu offshore, veterná energia alebo pobrežná verejná energia je dôležitá a tie budú potrebovať štátnu podporu ešte dlhšie. Geotermálna energia, energia mora bude dlho alebo bez štátnej podpory neprežije. Fotovoltaika potrebuje štátnu podporu, avšak je tu šťastie nadmerná podpora. E, sú tu veľmi náhle zlé zmeny e, zákonov o podpore a tu chceme e, vytvoriť nejaký spoločný rámec. Podpora však musí byť agresívna. Každá energia zo strednodobného hľadiska musí vstúpiť na trh. No a no, parlament pre, pre, pre nás sú vaše návrhy dôležité No a na úvod sa pýtalo, čo bude na jeseň. Čo príde ešte tak skoro, že parlament tomu bude môcť, odpo- e, tomu bude môcť rozhodnúť. Poprvé, naša smernica o jadrovej bezpečnosti a návrh v máji. Pani Harms sa na to tiež pýtala. A na jeseň predložíme návrh pre spoločnú spoločné európske rušenie a povinnosť a poistenia. A ja súhlasím s kolegom Turmesom. Otázka je, aké škody sa zaplatia a aká široká bude tá škála toho, čo sú materiálne škody pre ľudí, pre vlastníctvo, majetok a škody. E, prírodu. No a ja chcem zájsť čo najďalej a hovorím vám nasledujúce. Už sme o tom neformálne na rade hovorili. Ochota rady akceptovať veľký krok z viacerých dôvodov, je obmedzená. A samozrejme, hlavný dôvod je, a to e, ukázala minulý týždeň aj re, uznesenie e, 13 krajín, ktoré využívajú trhovú energiu bez, bez Nemecka, sa stretli. A hlavným dôvodom je, že nechceme, aby Brusel vôbec niečo do toho hovoril. Aj tu sa snažím dosiahnuť kompromis, ale čím skôr to budeme maximalizovať, tým skôr štátne rade povedia, ale bez, nie s našou podporou, my poukážeme na náš protokol archív, ale protiklad bude, uh, čo bolo včera zaznelo, no a e, spoznávať hranice je dôležité a pre mňa je, sú malé kroky dôležitejšie ako veľký krok a nie je nič v realite zajtrajška. No a tak náš, predložíme náš návrh PCI, navrhneme vám, aké projekty sú v spoločnom európskom záujme, ktorý supergrid, energetické terminály na základe rozhodnutí pre rozpočet alebo Connecting Europe, energetická chudoba. Aj k tomu predložíme rozhodnutia. Otázka je nasledujúca. Energetická chudoba, mobilita, ale tiež e, kúrenie prúd. To je všetko nesporné. Príliš často hovoríme o tom a rozhodujúca otázka je, či chceme energetickú chudobu zmierniť. Uh, znižovaním nákladov, alebo e, či to je, e, či to musí zohrávať úlohu v rámci sociálnych dávok, nejakých sociálnych služieb štátu. Ja som za tú druhú možnosť. Nedal by som e, prioritu alebo prednosť prioritu regulácii, pretože na druhý deň by mohla prísť požiadavka za chleba zadarmo, oblečenie zadarmo. Myslím, že človek by mal tam, kde to nedokáže sám dostať isté, eh, istú podporu pri nadobúdaní eh, vzdelávania, komunikácií a aby si základné potreby dokázal zabezpečiť sám. No a hovoril som o finančnej podpore, eh, alebo nie, nie som za finančnú podporu ropy, nehovorím o zvýšení spotreby ropy v Európe, ale e, tie produkty, ktoré potrebujeme, e, diesel, alebo naftu, benzín a ďalšie, tie by sa mali vyrábať čo najväčšej miere v rafinériách v Európe a nie odoberať to z Ruska, pretože tuto ide o kvalifikované pracovné miesta v rámci európskeho priemyslu. Prody hovoril o eurobondoch, No a ja to chápem ako projektové obligácie. No. My sme za projektové bondy. Momentálne prebieha testova- testovacia fáza. A keď budeme mať eh, prostriedky z Connecting Europe, to nebude hotovostná podpora 30-50%, nedostajeme sa ďaleko, nedostali by sme sa tak ďaleko, alebo to zároky, zdieľanie rizík, projektové bondy. Potom z tej čiastky sa dá urobiť viacnásobok na realizáciu európskych, európskej infraštruktúry. Ďalej tu zaznela otázka, aké je to s našimi ruskými partnermi vo štotok a piatok sa uskutoční summit v Moskve. Je tu jeden základný problém. Rusi neakceptujú naš, alebo akceptujú naše naše alebo neakceptujú naše balíčky pre vnútorný trh, chcú dohodu, ktorú Rusko, to o tom, že ruské plynovody a ropovody vo všeobecnosti dostanú výnimku z regulácie unbundling a prístupe tretich krajín, krajín. Naše zákony platia pre všetkých, pre Nórov, Alžírčanov, pre všetky krajiny EÚ, ale aj pre Gazprom a ostatných. Ja práve naopak dúfam, že Rusi budú raz našim partnerom, pretože vieme, že tak Novatek, ako je Rosneft, Sečin, ktorý doteraz vyrábal len E, ropu a e, ju exportoval. Využ- chcú tiež využívať e, žiť plyn a exportovať LNG. Takže ja dúfam, že našu konkurenciu konkurencieschopnosť zrealizujeme aj voči Rusku. plán je pre nás dôležitý a keď bude jasné, horizont 2020, či to bude 80 alebo 70 alebo 60 miliard, aký podiel bude mať eh, energetický výskum, to rozhodneme, ale môžete si byť istí v našich, eh, našom návrhu rozpočtu pre energetický výskum, v setpláne a ten tam začatý a budúce projekty tie dostanú veľkú finančnú prioritu a ja som si prečítal s veľkým záujmom návrhy parlamentu a, a zodpoveda to takmer na 100% mojim predstavám tvorenie európskej sieťovej spoločnosti. To znie zaujímavo. Zase, že nie veľa hovorí za to, že naše siete mali byť riadené z jedného miesta. Je tu porovnanie, nie príklad, alebo vzor, no, to je Čína. V Číne je jedna spoločnosť, ktorej patrí 80 vedení a sieti, ale som si, som si istý, že členské štáty to nikdy neumožnia, aby to išlo na európsku úroveň. Preto máme len dve možnosti. ENCO E, ENCO G, čo najviac koordinovať a cez ICER harmonizovať reguláciu v Európe. Som realisticky. Myslím, že toto sú naše nástroje, aby sa nám podarilo urobiť niečo podobné v zle národných a regionálnych rozdielov a záujmov, ktoré v ďalších rokoch sú proti Európskej sieťu spoločnosti. Pani Harms hovorila o Belkin atomové elektrárne. My sme v záťažových skúškach skúmali externé e, príčiny, ale materiálové e, príčiny sa neskúmali. Zaoberáme sa otázkou, ako belgickí kolegovia hodnotia tieto technické nedostatky, e, trhliny a tak ďalej a akými za akých podmienok umožňuje ich opätovné spustenie ale ide tu o kvalitu, objektivitu belgického regulačného orgánu a belgickej vlády. Môžeme im poradiť, ale nie nahradiť. A to je e, subsidiárna európska štruktúra. Ďakujem pekne. Bene, ringraziamo il Dobre, chceme poďakovať eh, pánovi komisorovi za jeho prítomnosť medzi nami, za to, že veľmi vhodne odpovedal na všetky pripomienky, na všetky otázky, ktoré mu boli položené. Ďakujeme pekne, pán komisár, a veľa úspechov do budúcej práce. Teraz budeme pokračovať v našej eh, práci. Máme asi 4 hodinu meškanie, je to nie nič vážne, ale teraz budeme pokračovať eh, kolegom Vidalom Kvadrasom, ktorý je spravodajcom pre zmenu a doplnenie smernice kvalite paliva a smernici o energii z obnoviteľných zdrojov. Nech sa páči, pán kolega Vidal Kvadras, máte slovo. Ďakujem, pani predsednička. Ja by som chcel privítať Corinne Lapáš, ktorá je spravodajkynia vo výbore pre životné prostredie a teda je e, taká láskava, že sa zúčastní týchto diskusí, aby lepšie koordinovala prácu oboch výborov. Takže Korin, vítam. Priatelia, dnes e, začíname diskusiu e, o tomto návrhu kde sú určité kontroverzné aspekty a dúfam a prajem si, aby sme našli spoločnú reč. Cieľ, na tom sa všetci zhodneme, je dobrý. Aby sa pôda súvisia sa s produkciou biopalív, teda aby sa dokázal zmeniť jej účel, a čo sa týka existujúcej polnospodárskej pôdy, to sa používa na produkciu biopalív a existujúca e, polnospodárska produkcia sa presúva na novú pôdu a v dôsledku toho doteraz e, polnohospodársky nevyužívaná pôda, napríklad lesy alebo travnaté porasty, sa menia na novú polnohospodárskú pôdu, na ktorej sa potom pestujú potraviny a krmiva, čo e, spôsobuje stratu biodiverzity, a zvyšuje emisie. Tento jav znižuje e, úsporu CO2 e, to je cieľ, ktorým chceme bojovať proti klimatickým zmenám a nie môžeme to ignorovať. Avšak opatrenia, ktoré navrhuje komisia, e, prinášajú relevantné otázky. Tri hlavné témy si zasluhujú našu pozornosť. prvá sú tie tzv. iLook faktory, čiže Komisia už má povinnosť eh, podávať správu o týchto faktoroch. Takže komisia uznáva, že iLook nie je možné priamo pozorovať alebo merať. Čiže hodnotenie využi- potrebuje ekonomické modelovanie. A to, ako sa to vždy pri modelovaní stáva, predstavuje určité obmedzenia a neistoty. E, je rozumné v záväznej legislatíve mať fakt ktorý, ktoré sú kontroverzné a ktoré sa budú musieť periodicky r- e- obnovovať? To je otázka. Tú otázku si musíme položiť. A vo vzťahu k tomu, aká to má byť legislatíva, legislatíva musí byť stabilná a predvídateľná. Druhá vec je ten 5-percentný limit konvenčných biopalív. Tento limit má E, teda obmedziť konvenčnú produkciu biopalív na súčasnú úroveň. Avšak musí zobrať do úvahy investície, ktoré sa zrealizovali, e, aby sa dodržala, dodržal náš cieľ 10-percentného zníšenia v sektore dopravy do roku 2020. To je záväzný cieľ. Čiže členské štáty nedosiahnu tento cieľ, ak sa e, stanoví tento limit. Alternatívy biopaliva, elektrické autá, zlepšenie e, výkonnosti motorov nebudú postačovať na to, aby vyplnili medzeru, ktorá sa tu otvorí. Okrem toho, e, tuto sa nediskriminuje medzi konvenčnými biopalivami a prínosmi, ktoré majú, pokiaľ ide o energetickú nezávislosť a regionálny rozvoj. To nie je možné ignorovať. A tretí bod je viacnásobné započítavanie. Komisia navrhuje, aby členské štáty mohli dvakrát započítať, alebo dokonca štyrikrát po, pokrokové biopaliva, keď budú porovnávať svoje dodržanie toho 10-percentného cieľa. Neviem, či toto opatrenie má stimulovať k produkcii týchto e, biopalív, alebo či je to len aritmetický trik, ako umožniť členským štátom umelo dosiahnuť tento cieľ. Viacnásobné započítanie sa mi zdá ako dvojsečná zbraň, pretože môže obmedziť mm, objem palív produkovaný a preto je potrebné zamyslieť sa aj nad vhodnosťou. Biopaliva sú hlavným nástrojom v našom energeticko-environmentálnom politickom mixe, to je hlavný nástroj, predstavujú výhody v rôznych oblastiach a prispievajú nielen k zníženiu skleníkových, emisí skleníkových plynov, ale k znižovaniu energetickej závislosti a propagujú ekonomický rozvoj v priemysle a polnohospodárstve. Takže náš prístup musí byť komplexný. To neznamená, že nemusíme konať na znižovanie objemov. Znamená to, že musíme nachádzať také opatrenia, ktoré majú najmenší možný dopad na prínosy súvisiace s biopalivami a nepoškodzujú náš priemysel v mimoriadne ťažkých časoch v dôsledku súčasnej krízy. Jedna myšlienka sa v tejto súvislosti musí preskomať. To je vytvorenie nejakého podcieľa pre také pokročilé biopalivá, kde je veľká kde je veľký potenciál úspor a nie je to ešte vo veľkom množstve komerčne k dispozícii a takto e, by sa posilnila ich produkcia. Avšak v tomto prípade treba si stanoviť pod ciele aj po roku 2020, aby tu bol dôveryhodný rámec takýchto čiastkových cieľov. Ďalšia myslienka by bola stimulovať e, nejaké opatrenia v produkcii zvýšených výnosov Zhrnujúc teda, pani predsednička, zhrňujúc znamená, že blížim sa k záveru. Takže zhrňujúc. Sme konfrontovaní s nasledovnou dilemou a určite sa nedá ľahko vyriešiť. Buď sa vzdáme toho 10-percentného cieľa znížiť emisie v sektore dopravy a uznanie toho je vlastne to viacnásobné započítavanie. Alebo nájdeme spôsoby, ako zmieriť, zmierniť tento fenomén ILOC bez toho, aby sme ohrozili produkciu prvej generácie biopaliv. Tak toto vidím ja. Ako vidíte, nie je to také úplne zrejme, zjavné, čiže musíme dobre spolupracovať, aby sme našli riešenie. A Rád si vypočujem vaše názory, názory vás všetkých. Mali sme tu veľmi produktívnu výmenu názorov. Takže čokoľvek budete požiadať za relevantné, vám ďakujem. Grazie, Ďakujem pekne a teraz na 3 minúty pani Thompson. Ďakujem pekne za slovo, pani predsednička. Takmer celá spotreba energie v sektore dopravy e, vychádza z fosílnych palív, to je obrovský problém. Počuli sme práve od komisára, že ceny e, ropných produktov rastú. A to je dôvod, prečo by sa EÚ mala rozhodnúť pre zelené investície a udržateľnejší sektor dopravy. Ja som presvedčená, že biopaliva a elektromobily, to je myslím, že tiež dôležité zahrnúť do toho, to je cesta smerom k sektoru dopravy bez fosílnych palív. Treba mať na pamäti, že tých 10% sme rozhodli, to nie je 10% biopalív, 10% obnoviteľnej energie v sektore dopravy. A preto si myslím, že treba sa pozrieť aj na iné možnosti, nie len biopaliva. Musíme mať na pamäti, že biopaliva, ktoré požijeme v sektore dopravy, by mali byť udržateľné. biopaliva, by v prvom rade mali pomôcť znižiť emisie CO2. Biopaliva by mali zabrániť odlesňovaniu a e, zabrániť zvyšovaniu cien potravy. Čiže udržateľné biopaliva. e, Ehm, sú jednou z priorit. Myslím, že eh, ten limit ehm, na 5% v prípade tých iLook eh, to je príliš vysoko, nemalo by to byť viac než 4%, ne, teda zniženie toho limitu na 4% posilní efekt smerom k tým skutočne udržateľným biopalivám. biopalivám. mali by sme mať takýto dobrý cieľ tej druhej generácie biopalív, malo by to byť, mal by to byť záväzný taký českový cieľ, aspoň 2%. A druhá generácia je k dispozícii na trhu a vidíme, že e, vhodný je už aj etanol druhej generácie pre takúto veľko objemnú produkciu. Mnohí sa pýtajú, či máme všetky tie e, suroviny na druhú generáciu. Môžem povedať, že EÚ má veľký objem takýchto vedľajších produktov z e, polnospodárskej výroby, napríklad e, seno. A to sa dá využiť e, pri produkcii e, druhej generácie bioetanolu. V januári 2012 Bloomberg New Energy financoval správu o potenciáli tvorby pracovných miest e, v oblasti e, druhej generácie biopalív a naozaj som presvedčená, že môžeme vytvoriť mnoho nových pracovných miest, čo by sme teda mohli e, pomocou tohto sektoru nejakých 100 tisíc nových pracovných miest tým, že by sa e, pridalo 10 e, etanolu druhej generácie do benzínu. Ale nesmieme samozrejme oplniť životné prostredie. Ak využijeme túto príležitosť, mohli by sme vytvoriť 1,8 pracovných miest do roku 2030. Takže samozrejme musíme sa pozrieť aj na ten Ilofek. Ďakujem pekne. Grazie. Ďakujem pekne a teraz má slovo kolega Turma z 3 minúty. Bez mikrofónu. So thank you for your input. Ďakujem. Komisia navrhla v zásade niečo, čo prichádza s dvojročným oneskorením. My sme ich o to žiadali v dôsledku tých posledných dvoch hodín rokovaní o tom balíku v decembri 2008. Už vtedy sme vedeli, že prvá generácia biopaliu, teda agropaliu, bude problémom, ak jediná vec, ktorú tu robíme, je vlastne zabezpečiť, že hodnotenie počas celého životného e, cyklu bude úplné, že to teda nie je iba to priame, ale že sa zohľadní aj nepriame použitie pôdy. No a teda teraz to tu máme. No a jediná vec, teda je dobré podľa mňa, že komisia teraz už má čísla. USA už majú legislatívu vychádzajú z ILOC, takže nie je to niečo, čo by sme tu my mali ako exkluzívne. Myslím, že môžeme sa poučiť zo skúseností USA a myslím, že čo my musíme urobiť je že toto nemôže byť len taká uh, politika rozdieluj a panuj. Uh, musíme ten ILOC faktor e, zaviesť aj do trhového signálu cenového a najlepšie sa to urobí tak, že sa to zapracuje do smernice o kvalite palív, pretože tí najväčší aktéry rafinérske spoločnosti budú mať takto stimul dosávať vyššie úrovne CO2 cez tie agropaliva, ktoré majú dobrú hodnotu CO2. Čiže bez toho, aby sme to prepojili na skutočnú trhovú cenu, si myslím, že to je len naozaj taká politika rozdielovia pánu a preto si myslím, že treba sa naozaj zamyslieť nad tým, ako to robiť inteligentne a budeme mať určite ďalšie príležitosti spomínať ďalšie body, e, ktoré budú v tejto rozprave dôležité. Ďakujem pekne. A teraz kolega Čičester má slovo. Ďakujem, pani predsedníčka. Chcel by som poďakovať kolegovi Vidalovi Kvadrasovi za veľmi jasnú prezentáciu dilemy, pred ktorou sa v tejto otázke ocitáme. Ja by som chcel plne podporiť jeho líniu. A chcel by som poznamenať, že jednoznačne potrebujeme mať jasno v tejto otázke, aby sme teda povzbudili investície, ja viem o jednom podniku, ktorý investoval 500, takmer pol miliardy libier do fabriky a teda čakajú na rozhodnutie, akým smerom sa budeme uberať. No mám dve otázky. Jedna, kde sú všet, odkiaľ prídu všetky tie elektromobily, ktoré nám majú pomôcť dosiahnuť tento 10-percentný cieľ ja teda implicitne súhlasím s pánom Bídelom Kvadrasom, že takto sa to nedá. A druhá otázka. Urobme si dopadovú štúdiu. Aby sme to naozaj mm, mali nejak čierne na bielom. Začali sme s tým, že sme si povedali, že a, to je dobre, potom sme zrazu sa zlakli, že to asi nebude až také jednoduché, takže trošku sa tu točíme v kruhu. To sú tie veci, na ktorými sa musíme zamyslieť. Takže toto je taká predbežná diskusia a ďakujem pánovi Vidalovi Kvadrasovi, že sa chopil tejto náročnej úlohy. Ja urobím všetko, čo bude v mojich silách, aby som ho podporil. Ďakujem. Ďakujem pekne. Potom, ako sme si vypočuli nášho spravodajcu a takisto tieňových spravodajcov, teraz by som eh, poprosila pani Lepage, ktorá je tieňovou spravodajkyňou, aby sa, spoluspravodajkyňou, aby sa k tomu vyjadrila. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Ďakujem aj pánovi spravodajcovi, pánovi Vidalovi Kuadrasovi. Som veľmi rada, že sme mohli mať takúto spoluprácu spoločne eh, k téme, ktorá nie je vôbec jednoduchá. Súhlasím absolútne s tým, čo bolo pred chvíľočkou povedané z jeho strany, pokiaľ ide o eh, veľmi obťažnej realizácii. Myslím si, že máme viacero bodov, ku ktorým veľmi ľahko dospieme k dohode. Ten prvý bod e, sa týka toho, že cieľ je naozaj stále znižovať emisie skleníkových plynov a toto by nám malo poslúžiť ako akýsi manuál, pokiaľ ide o tie usmernenia, ktoré by sme chceli prijať ako taká vodiaca línia. Druhým cieľom je zohľadniť investície, ktoré by mohli byť realizované všetkými, e, ktorým sme tak e, poradili, aby eh, investovali do biopalív eh, prvej generácie takým spôsobom, eh, aby sme neškodili, aby sme hlavne v dobe hospodárskej kríze, ktorú zažívame, aby neškodili pracovným miestam a takisto aj ekonomike na európskom území. Po tretie, je potrebné vyslať jasný signál ohľadom usmernení, ktoré by sme chceli vyslať v rámci tejto politiky. Prvý bod. Nie je dlho uh, udržateľné si myslieť, že musíme e, si len tak vybrať medzi jedením a e, dopravou alebo šoferovaním. To vôbec nie je ten kontext e, nie je to udržateľné z dlhodobého hľadiska. A preto by bolo veľmi zaujímavé, keby sme vyslali nový signál, avšak ten signál nie je úplne nový, pretože už v smernici z roku 2009 a v rámci diskusie, ktoré sme v tej dobe viedli v Európskom parlamente, tento bod už bol spomenutý. Čiže potreba prejsť k biopalivám druhej generácie, to už bolo vtedy vypichnuté, pretože nemôžeme mať e, trvalý systém e, na tej báze, že hlavne v južných e, krajinách, ale nielen tam, využívame potravinovú zložku na to, aby sme to spracovali na palivo e, s tým, že zároveň určitá časť obyvateľstva tým pádom je mu odobrá e, táto časť potravín, ktorá im slúži ku každodennej obžive. Takže toto všetko sú prvky, ktorých môžeme, e, s ktorými môžeme súhlasiť viac menej všetci. Teraz ako nájsť tú správnu úroveň medzi tou efektívnou hranicou 5%, či je to tá dobrá norma, treba e, jasne naznačiť ten smer, ktorým e, sa máme vybrať, e, či je potrebné alebo nie je potrebné oddelovať bioetanol a biodiesel. Takisto aj toto si môžeme klásť ako otázku, pretože dopady pokiaľ ide o ILOC, to nie sú tie isté pre každý typ paliva. No, musíme uh, stále ten faktor 2, faktor 4 e, si ponechať, ako to navrhuje komisia? Ak áno, teraz na baza. akých kritérií, e, zberúc do úvahy, že e, v záujme tejto smernice alebo cieľom tejto smernice, a pripájam sa k tomu, čo povedali naši kolegovia pred chvíľočkou, rozvíjať nové technológie, nové zamestnanecké miesta v rámci biopalív druhej generácie, či je potrebné teda vyslať jasné signály, pokiaľ ide o investíciách trvalé eh, eh, signály, ktoré by zabezpečili trvalosť eh, tohto sektora. A nakoniec, či je potrebné zohľadniť tento faktor ILOG, tak ako to už povedal kolega Quadras pred chvíľočkou, že je potrebné to periodicky preskúmávať, pretože samozrejme, že veda bude pokračovať ďalej. Avšak to nám nezabraňuje k tomu, že je to dobrý smer, ktorým sa musíme vybrať, pretože potrebujeme aj taký globálny prístup. A nebolo by želateľné, keby sme využívali alebo podporovali agropalivá, e, ktorých e, dopad alebo efekt bude skôr negatívnejší ako pozitívny, pozitívny e, v rámci nášho všeobecného cieľa a to je zníženie emisí skleníkových plynov. Takže toto je ten duch Eh, smeru, ktorým sa chceme vyvrať, duch tejto správy, pani predsednička, pani, pán komisár. Ja dúfam, že tento faktor ILOG bude môcť byť eh, zohľadený, pretože ide o niečo veľmi eh, dôležité. My si želáme, aby sme našli tú správnu úroveň aby naši investori neboli poškodení, ale zároveň aby sme zabezpečili ozajstnú dynamiku v oblasti investícií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 A ja by som chcel poďakovať tiež kolegovi Vidalovi Kvadrasovi. Súhlasím, otázka znie, či chceme skutočne sa dostať 10% obnoviteľných zdrojov v doprave, alebo chceme tiež podporovať tento sektor v budúcnosti, alebo narušíme tú dôveru. Dovolte mi povedať niečo k polskému príkladu. Európa v Európe, produkujeme hlavne biodiesel, v USA a v Latinskej Amerike sa vyrába len bioetanol. V Polsku by sme potrebovali 1,2 tóny oleja na toto. Výrobná kapacita umožňuje 3,5 milióna tón a my produkujeme 3, približne 3 milióny tón, takže všetko nad úroveň, alebo teda do úrovne 33,5 miliardy milióna tón už sa, sa vyrobilo a to z ohľadom na podporu agro biopaliu. A neinvestoval do toho štát, ale súkromní investori, ktorí si zobrali pôžičky, nezabúdajme na to, s ohľadom, že to bude dlhodobá investícia. A teraz sa nás pýtajú, ako cestou na teraz vediete? Aké problémy sa ešte objavia? Pretože mnohí e, nedokážu splácať svoje dlhy. No a tu sme a tvrdíme, že musíme obmedziť cieľ na 5%. Takže treba sa zamyslieť nad tým, čo sa, čo sa snažíme dosiahnuť. Ja chápem systém e, a faktor ILOG, a myslím, viem, že musíme konať zodpovedne, ale opätovne nemôžeme porušiť tú krehkú dôveru voči európskym inštitúciám, ktoré menia nariadenia z jedného roka na druhý. A ešte jedna vec. Prosím, všimnite si, čo je dôležité z perspektívy z pohľadu polnohospodárstva. 80 alebo 90 polnohospodárstva sú obilniny a v mnohých krajinách zemiaky a repa boli ostrádnené, takže repka olejná je jediná krajina, ktorá e, splňa kritéria rotácie plodín. No a ďalej bioetanol, produkcia bioetanolu, majú stále nejaké postprodukčné faktory, 7 až 800 tisíc tón, vysoko proteinové potraviny. Takže nie je to tak, ako hovorí pani Lepáš. V skutočnosti, že keď e, produkt je biodiesel, tak e, iných ľudí, veríte plodiny. No a v Polsku produkujeme príliš veľa biologicky modifikovaných e, plodín namiesto možnosti výroby krmiv s vysokým obsahom proteínov. Takže nemali by sme sa na to pozerať len z perspektívy um, z úzkej perspektívy. Ďakujem pekne. Teraz ďalší rečník. Pani Nibler, ďakujem pekne, predsednička. Nuž, ja by som chcela poďakovať kolegovi Vidalovi Kvadrasovi za jeho vynikajúci úvod. Rada podporím mojich predrečníkov a chcela by som vám povedať, že nemôžeme takto zničiť dôveru a s ohľadom na bezpečnosť investícií treba povedať, že toto je veľmi dôležitá téma. Nemôžeme biopaliva prvej generácie podporovať politicky a potom eh, meniť rozhodnutia o zemiakoch. Eh, prísnením cieľov eh, narúšame, narúšame dôveru hlavne malých a stredných podnikov, ktoré nabrali úvery, je tým ohrozená ich existencia, aby vo vlasti biopaliev boli na trhu. Takže ja som za to, aby pri všetkej eufórii a snahách, aby sme aj že musíme podporiť aj biopaliva druhej generácie. To musí ísť takým spôsobom, že prvé investície aj, že budú mať príležitosť aj biopaliva prvej generácie sa ďalej rozvíjať. Takže ďakujem kolegovi Vidalovi Kvadrasovi, pretože povedal, že samozrejme máme tu isté dilemy, ale že treba byť opatrný. Ďakujem. Ďakujem pekne a teraz slovo dostáva komisia. Chce povedať e, k tomu nejakú pripomienku? Uh... Ďakujem pekne, predsednička. Ja zohľadom na tú neskorú hodinu budem veľmi stručný. Sme vďační za túto prvú výmenu názorov. Myslím, že body, ktoré povedal spravodajca, tie tri kľúčové záležitosti, skutočne aj sú kľúčovými vecami. Myslím, že sa vám presne ich podarilo pomenovať. Je to eh, faktor ILUK, 5-percentná limitácia a eh, viacnásobné započítavanie. A vidíme, že toto sú presne tie otázky, o ktorých bude treba hovoriť. A teraz eh, z hľadiska komisie myslíme, že alebo teda ten návrh, ktorý sme predložili, je správna reakcia na výzvy, ktoré dnes, ktorým dnes čelia biopalivá. Dnes vieme viac ako sme videli v roku 2008, keď sme rokovali o smernici. Vieme, že sú to problémy súvisiace s nepriamými emisiami a že je dobré ich riešiť. A sme presvedčení o tom, že návrh, ktorý sme predložili, vytvára správnu rovnováhu medzi záujmami ktoré sú tu a súčasne to znižuje nepriame emisie a súčasne to rešpektuje investície, ktoré už boli vykonané, ale čo je najdôležitejšie, vysiela to jasný signál tomu, aké typy biopalív chceme do budúcnosti a myslím, že o tom hovorili aj viacerí rečníci, priemysel teraz čaká na tento signál a preto tento signál musí byť veľmi jasný a myslím, že vysielame jasný signál najskôr tým, že hovoríme, že chceme obmedziť ďalšie, ďalšiu podporu pre prvú generáciu biopalív a chceme osobitne podporiť viacnásobným započítavaním alebo identifikovali sme tie biopaliva, ktoré myslíme, že sú dnes najlepšie. Takže dúfame, že sa nám podarilo nastoliť správnu rovnáhu, ale tešíme sa na diskusiu. Ešte jedna vec, a to je žiadosť o dopadovú štúdiu. Ja môžem oznámiť, že my sme už vykonali veľmi detailnú dopravu štúdiu, ktorá už je k dispozícii. Ja dúfam, že si budete môcť čo najskôr prečítať. Ďakujem pekne. Dobre, ďakujem komisie za ich e, príspevok a na záver odozdávam slovo pánovi Videlovi Kvadrasovi aby sa na záver vyjadril. Gracias. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Myslím si, že môžeme byť spokojní e, s touto výmenou názorov a e, s touto prvou diskusiou, pretože sme dosiahli niečo zásadné. A to vymedzenie, identifikácia a pochopenie tohto problému na tejto báze už musíme len hľadať riešenie, ktoré bude podporené väčšinou, ale už dnes sme videli, že existuje ju určité zhodné body. Napríklad nechceme ohroziť investície, ktoré už boli zrealizované. A myslím si, že to nikto nespochybňuje. Túto vec chceme ochraňovať. Práve naopak tieto investície. A po druhé, že nechceme vytvárať pocit, že regulácia je nevyhnutná a stabilná, pretože takisto aj toto, pokiaľ ide o úroveň investícií, vytvára klímu neistoty, ktorá nie je správna, ktorá nie je dobrá pre ďalší rozvoj tohto sektora. A po tretie, všetci súhlasíme s tým, že musíme sa snažiť e, zmiešať ten alebo oslabiť ten negatívny dopad e, využívania zeme. Čiže tie nepreme zmeny využívania pôdy. Tak ako nám povedala už komisia, eh, predložila nám niekoľko návrhy, obmedzenie na 5 ďalej nám navrhla zoznam biopalív druhej a tretej generácie, ktoré by mohli obdržať dotáciu, pokiaľ ide o ich prispätie k dosiahnutiu tohto cieľa. Takže predložila nám naozaj určité cesty, my sme ich e, preskúmali a ako to robíme vždy, tak je potrebné teraz e, privítať túto dobrú prácu komisie a snažiť sa to ešte viac e, vylepšiť. Toto aj urobíme, pani predsedníčka, a preto teda rátam aj s podporou a s príspetím všetkých kolegov. Ďakujem. Kolegovi. Ďakujem pekne kolegovi Vidalovi Kvadrasovi. Chcem vám pripomenúť, že ďalšia diskusia na túto tému budeme mať 24. 25. apríla. Ďakujem za e, príspetie všetkých kolegov a chcem vám ešte pripomenúť, že ďalšie zasadnutie e, bude 24. a 25. apríla pretože e, to zasadnutie 11. apríla bolo anulované. Ďakujem za vašu prácu, za ten čas, ktorý ste so mnou strávili a chcem vám ešte všetkým popriať dobrý večer. Pekný večer.